So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch... Ctení kolegovia a kolegyne, poprosím vás, usaďme sa. In ungewohnter Atmosphäre stimmen wir heute ab, in einer Manege. Dnes budeme hlasovať v takejto nezvyčajnej atmosfére, kde zvyčajne mávame rokovania na úrovni tri- trialógu, ale dnes budeme ešte, zajtra budeme ešte tam hovoriť pretože, ako som už povedal, sme najväčší legislatívny výbor a dnes sme prijali už troch ministrov, takže jednoducho musíme na to upozorniť aj zriadenie parlamentu, že prečo sme v tejto miestnosti, keď máme toľko veľa roboty. Ale napriek tomu budeme musieť pracovať ďalej a začneme hneď dnešným programom. Je tu uznesenie o Cityscope 16 a začneme s ústnym pozmeňujúcim návrhom číslo 1 a tu ešte patrí odsek 9, ktorý bol do toho zapracovaný. Kto teda súhlasí, poprosím zdvihnite ruku. Je niekto proti? Zdržal sa? Je to prijaté. Potom máme pozmeňujúci návrh 22 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Potom prejdeme k druhej časti 22, pozmeňujúce návrh číslo 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nie je to celkom jasné, budeme musieť preto hlasovať elektronicky, čiže tá druhá časť 22. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 23 preto, za to, 16 proti a je to teda prijaté. Tak prejdeme na 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Nie je to celkom jasné elektronicky. Hlasujme. Elektronisch. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Končím hlasovanie. 25 za, 18 proti prijaté. 26, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 2, za, proti, zdržali sa prijaté. 29 odpadá. 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. Už hlasuje iba SND. Ostatní ako keby štrajkovali. Ústny pozmaňujúci návrh 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 27 za, 22 proti, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, pri, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tým odpadáva 23, prejdeme na 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté. 46. To nie je na hlasovanie, takže 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za,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 Zdržali sa? To musíme overiť elektronicky. 10. Overíme elektronicky, hlasujeme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 30 za 22 proti prijaté. 13. Oddelené hlasovanie po častiach. Prvá časť. Proti zdržali sa prijaté. 14 za, proti, druhá časť odpadáva z 13. Takže hlasujeme teraz o 14. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté 15. Za, proti, zdržali sa, prijaté 18 odpadá, 16. Hovoríme si 15. 15. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 33 za, 23 proti. Prijaté. Teraz prejdeme k 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 19 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 56 za, nikto sa nezdržal, ani nikto nie je proti. Gratulujem spravodajcovi tohto uznesenia. Wir kommen jetzt zum Bericht. Takže prejdeme teraz správe Rivázy. Michel Rivázy. Wir starten. Takže začíname. Teraz to správou. Pozmeníme teda, celé to má byť pozmenené pozmenujúci návrh číslo 2, kto je za, pozmenujúci návrh číslo 2, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmenujúci návrh číslo 22, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 14, kto je za, Kto je proti? Zdržali sa? Musíme 14 overiť elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 33 za 27 proti prijaté. 54 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za?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 64 za, proti, zdržali sa prijaté. ITRE 13 odpadá, 18 a ITRE 14 identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa prijaté. 66 za, proti, zdržali sa prijaté. 67 za, proti, zdržali sa. Musíme to overiť. Elektronicky, 67 elektronicky. Hlasovali všetci. Geschlossen. Končím hlasovanie. 26 za, viac proti, takže to je zamietnuté. C7, to je za, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k C8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 23 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 24 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. ITRE 20 odpadá. ITRE 17 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 74 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 18 za proti, zdržali sa prijaté. Musíme overiť ITR 18 elektronicky. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist Končím hlasovanie. 23. Za 40 proti jasne zamietnuté. 73, kto je za? Proti? zdržali sa, zamieta sa. ITRE 19, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 75 za, 75 za, proti, sa, zamietnuté. i 21, o tom nehlasujeme. Teraz C9, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. ITRE 22 odpadá, 83 odpadá, 30, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 31, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 druhá časť bola stiahnutá, takže 85 a 32 trojka hlasujeme spolu, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 86 odpadá, 88, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, nie je to jasné, hlasujeme elektronicky. Hlasovali už všetci, končím hlasovanie, prijaté. Hlasujeme o 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 37, 38 boli stiahnuté, 89, 90 blok, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 39 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 3. Overujeme si 39 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, končím hlasovanie prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. C1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 42, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté 46 za, proti, zdržali sa prijaté 5 za, proti, zdržali sa prijaté 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté ITRE 2 za, proti, zdržali sa prijaté Sedmina sa stiahla, 48 za, proti, zdržali sa prijaté. C2 za, proti, zdržali sa prijaté. C3 za, proti, zdržali sa prijaté. C4 za, proti, zdržali sa prijaté. ITRE 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, nie je celkom jasné. Overme si 53 elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali už všetci, končím hlasovanie, prijaté. Teraz pokračujeme so sedminou, ITRE 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. ITRE 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k konečnému hlasovaniu o pozmenenom návrhu elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 464 za. Takže ešte budeme hlasovať o finálnom návrhu legislatívneho uznesenia ako celku. Takisto elektronicky otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Jeden hlas proti. Prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Gratulujem správodajcovi. Dann kommen wir jetzt zum Teraz prejdeme k... No? Wir stimmen dann ab über den Bericht. K správe Oreste Rossiho. O jednotke sa nehlasuje. Hlasujeme o návrhu 5. Kto je za? Proti? Prijaté. Ďalej. Návrh 42, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 43, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 44 za proti, prijaté. Pani Lodberen nás trošku vyrušuje svojou e, konverzáciou. Ďalej, 5. 2, kto je za? Proti, prijaté. 5. 3, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa elektronicky. Hlasujeme o 46, nebolo to jasné. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 47, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 48 za. Proti? Zdr- prijaté. 49 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 50 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 51 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 52 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 53 za proti zdržali sa prijaté 54 za, proti zdržali sa prijaté 55 za, proti zdržali sa prijaté 56 za, proti zdržali sa prijaté 57 za, proti zdržali sa prijaté 61, kto je za, proti zdržali sa prijaté 5, 6b, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 64 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 65 za. Proti? Zdržali sa. Nebolo to jasné. Overíme si. 65. -ku. Hlasujte, prosím. Koniec. Zamietnuté. 30 za, 30 proti. 66, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté. 69 za, proti, zdržali sa prijaté. 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 72 za,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 78 za, proti, zdržali sa prijaté 79 za, proti, zdržali sa prijaté 80 za, proti, zdržali sa prijaté 81 za, proti, zdržali sa prijaté 82, 83 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 5, 4, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 85 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 86 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 87 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 94 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 95 za proti, zdržali sa prijaté 96 za, proti, zdržali sa prijaté 97 za, proti, zdržali sa prijaté 98 za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné. Hlasujeme elektronicky o 98. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 99 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 100 za. Proti. Zdržali sa. Nebolo to jasné. Hlasujeme o návrhu 100. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. 101 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 102 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 103 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 51 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 104 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 105 za proti, zdržali sa prijaté 106 za, proti, zdržali sa prijaté 107 za, proti, zdržali sa prijaté 108 za, proti, zdržali sa prijaté 109 za, proti, zdržali sa prijaté 110 za, proti, zdržali sa prijaté 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 114 za, proti, zdržali sa, prijaté 115 za, proti, zdržali sa, prijaté 116 za, proti, zdržali sa, prijaté 57 za, proti, zdržali sa, prijaté 510 za, proti, zdržali sa, prijaté 117 za, proti, zdržali sa, prijaté. 118 za, proti, zdržali sa, prijaté. 119 za, proti, zdržali sa, prijaté. 120 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 za, Dobre, tak overíme si 5, 5. Hlasujte, prosím. Zamietnuté to bolo, pani Somer má pravdu. Pety 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, tak ešte raz. Pety 8. Koniec hlasovania. Pán Štohár nemá pravdu, bolo to prijaté. 5.9. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dvojka za. Proti? Zdržali sa prijaté 3 za. Proti? Zdržali sa prijaté 4 za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 ten odpadá. Ďalej 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 26 za, proti, zdržali sa prijaté 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté 29 za,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 Prijaté. Teraz eh, hlasujeme o celom texte. Elektronicky, prosím. Hlasujte. Koniec hlasovania. 63 za. Nikto proti Kalharns Florence. Pán predseda, táto správa bola teraz dosť výrazne upravená a nehodí sa k nej už eh, to vysvetlenie, ktoré napísal spravodajca, bol by som rád, keby ste mi možnili, aby som vypracoval text, ktorý bude súľadiť s tým, čo sme práve odhlasovali. Ďakujem. Ďakujeme za túto poznámku spravodajcu. Spravodajca bude musieť upraviť e, túto časť textu, pretože inak e, to úplne vypustíme z textu. Ďalej.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 proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 3B9, 35, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 v hlasovaní po častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti zdržali sa prijaté 38, druhá časť, za, proti, zdržali sa, nebolo to jasné, takže ešte raz, 38, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté Pozmeňovací návrh 40 so s tým pozmeňovacím návrhom, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Konsolidný návrh 4, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Konsolidovaný návrh 5, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 51, prvá časť, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 50 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 49 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Šestka, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej. Pozmiaci návrh. 57 s ústnym pozňacím návrhom v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A prepašte, bola to iba jedna časť. Ďalej e, odsek 6b nový, 58, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej konsolidovaná osmička, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ample 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konsolidovaný návrh 10, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Konsolidovaná 12, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Konsolidovaná 13, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa prijaté. 93 za, proti, zdržali sa prijaté. Konsolidovaná 14 za. Proti zdržali sa prijaté. 99 za. Proti zdržali sa prijaté. Ample 2 za. Proti zdržali sa prijaté. 100 za. Proti zdržali sa prijaté. 15 konsolidovaná za. Proti zdržali sa prijaté. 118 prvá časť za proti, zdržali sa prijaté. 118, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 108, v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa prijaté. 110 za. Proti? Zdržali sa? Nebolo to jasné. Ešte raz za 110 budeme hlasovať elektronicky. Hlasujte. Všetci ste hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. 111 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 112 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 125 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Empl 10 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 128 za proti, zdržali sa prijaté. 129 za, proti, zdržali sa zamietnuté. MP15 za, overíme 129 elektronicky. Koniec hlasovania. Skupina sociálnych demokratov má jedného naviac. Koniec hlasovania. 32 za, 26 proti. Prijaté. Teraz. Ample 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ample 16 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 133 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 130 za, proti, zdržali sa prijaté. M plus 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 132 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz plus 9, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Apple 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Apple 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 19. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 31. Empl. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Teraz úvodné ustanovenia 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 a 3 spolu, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 4 a 5 spolu za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Konečné hlasovanie, elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 62 za, jeden sa zdržal. Gratulujem pani Jodhartovej. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. all, so you're, okay. Dann kommen wir zum Initiativbericht von Orsa Westlund. Zu den Iniciatívna správa od správdakyne Asa Westlund, pozmeňujúci návrh číslo 13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. C2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 48 prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný akt 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 57 za, proti, zdržali sa, prijaté. 58 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamieta sa. Konsolidovaný akt 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 70 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si 70. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté. Konsolidovaný ak 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 82 za, proti, zdržali sa, prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tým odpadáva 86, čiže 87, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 88 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ale musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen ist angenommen. 89. Je to prijaté 89. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa 90 za. Dagegen. Haltung ist. Zdržali sa, prijaté. Prejdeme 92. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. 93 za. Proti zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný akt 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Konc 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa, prijaté. 110 za, proti, zdržali sa, prijaté. Musíme si overiť 110. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Prijaté tá istá väčšina 34 a menej proti, takže prijaté 111, kto je za, kto je proti, zdržali sa, nie je to jasné. 111. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist... Končím hlasovanie. Zamieta sa. Konsolidovaný akt 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 122 za, proti, zdržali sa, prijaté. Konc 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Konc 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 138 prvých dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 139 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa, prijaté. 124, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 143 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 144 za, proti, zdržali sa, prijaté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 150 za, proti, zdržali sa, prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 135, 153, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. 156. Nemusíme hlasovať. 156 druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 155 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 1 bol stiahnutý. Prejdeme k číslu 2. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Pardon, aspoň sa rečník. Kto je za? Číslo 3. Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. Áno? Máme to overiť? Trojku? Pre istotu. Hlasovali sme už všetci. Končím hlasovanie. Úplne jasne prijaté. Kolegyňa hovorí, že niektorí tu zaspávajú, tak musíme rýchlejšie. Poďme si návrh číslo 4, kto je za, kto je proti. Teraz sa zúčastnili traja kolegovia na hlasovaní, takže ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa,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 zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overme si. Overme si 27 elektronicky. Môžem uzavrieť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa 29 za proti, zdržali sa, zamieta sa 30 za, proti, zdržali sa, prijaté 31 za, proti, zdržali sa, prijaté 32 za, proti, zdržali sa, prijaté 33 za, proti, zdržali sa, prijaté 34 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. Elektronické hlasovanie konečné. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Ab Končím hlasovanie. 55 za 6 proti, 1 zdržanie. Gratulujem spravodajkyni. Wir kommen jetzt. Teraz prejdeme k absolutóriu pre agentúry. Tu je spravodajkynia Juta Haug. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2. S ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 53 za, 4 a proti. Správa je prijatá. Teraz prejdeme absolutóriu, pokiaľ ide o sekciu oddiel 3, tu je takisto Utah House spravodajkyňou, pozmeň si návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Už nepozmeňujúci návrh. Máme si to overiť. Pokiaľ ide o ústny pozmeňujúci návrh, urobíme. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 6 za, 55 proti, zamietnuté. si návrh číslo 2. Čo? Oddelenom hlasovaní prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. si návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. si návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Elektronické konečné hlasovanie, kto je za, hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 52. Za 7 proti prijaté. Ďakujem Jute Haug. A ešte raz. ECDC. Ústny pozmeňujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Štvorka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Peťka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamiet, prijaté. Šesť. kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 55 za, 5 proti. Nikto sa nezdržal. Ďakujeme Jute Hauk. Európska chemická agentúra, absolutorium za rok 2011, Jutta Haug, pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Musíme si to overiť. Pozmeňujúci návrh číslo 1 elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme všetci. Končím hlasovanie. 35 za, 35 proti. Pustný pozmeňujúci návrh číslo 2. Spravodajkyňa ho predložila, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Trojka za, proti. Zdržali sa, zamieta sa štyri za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 5 za, proti. Zdržali sa, prijaté Šesť za, proti. Zdržali sa, zamieta sa 7 za, proti Zdržali sa, zamieta sa. Elektronické konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 53 za, 4 proti, celkom jasne za, prijaté. agentúra environmentálna európska, absolutorium za rok 2011, pozmeňujúci návrh číslo 1, to je za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté. Dvojka, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté, trojka za, proti, zdržali sa, prijaté, štvorka za, sú s tým pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. Peťka za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 za, proti, zdržali sa, pri, zamieta sa, 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečné hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie, končím. 8 bolo proti, čiže je to prijaté. EFSA, Utah Hawk, Pozmite na číslo 2, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Jednotka, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Trojka po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajkyne za, proti, zdržali sa, prijaté 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 9 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 8 za, proti, zdržali sa, prijaté 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 11 za, proti, zdržali sa, prijaté 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Konečné hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté 46 a 14 proti. absolutórium pre Európsku agentúru pre lieky. Prvý návrh za, proti zdržali sa prijaté. Druhý s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajkyne, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Štvorka, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 6 za, proti, zdržali sa, prijaté, 7 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, zamieta sa, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté, 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Konečné hlasovanie elektronické. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 52 za, 8 proti, prijaté. So, Kollegen und Kollegen, vielen, hm? vielen Dank. Es Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Pokračujeme ďalej v programe, bod číslo 19. Ide tu o správu pána Karla Šlitera a požiadam spravodajcu o slovo. Karl, ešte počkaj chvíľu. o'clock. Five. Five. Yes. Is the minister coming at five? So, alle. Takže poprosím všetkých tých, ktorí sa chcú zúčastniť na rozprave, pokiaľ ide o recykláciu lodí, ostatných, ktorí majú iné aktivity. O, 7, o, 15, o 17. čiže o 5. tu budeme mať ministra životného prostredia Fila Hogana, ale predtým ešte máme správu Karla Šlitera. Nech sa páči, Karl Schlitter má slovo. All of you. It's really interesting dossier. It's the ship. Nemusíte všetci odchádzať, je to naozaj veľmi zaujímavá téma, recyklácia lodí. V podstate 90% ľudí, ktorí majú lode, kašľú na to, e, ako vyzerá legislatíva a úlohou nás je to, aby ľudia naozaj sa riadili legislatívou, ktorú sa plánujeme, plánujeme zaviesť. Prepašte, pán Šnitar, poprosím vás o kľud. z vás, ktorí odchádzate z miestnosti, urychlene opustite miestnosť, tak aby sme mohli pokračovať s našim rokovaním. Ďakujem. Prepáčte. Dobre, pán Šliter, nech sa páči, máte slovo. E, kolega sa stiaže, že to nie je veľmi vzrušujúca ani zaujímavá téma. No mimochodom je to naozaj veľmi zaujímavá, vzrušujúca téma, pretože aktuálna situácia je taká, že keďže e, sa my nenakladáme s odpadom náležitým spôsobom, ľudia umierajú, chorejú, toxický odpad končí na nevhodných miestach v životnom prostredí, dochádza k maximnej externalizácii nákladov len na získanie zo pár halierov či korún. Mali sme zákaz e, na tieto veci už 14-15 rokov. Je to bazilejský zákaz a lodi vždy obsahujú dostatok škodlivých látok na to, aby takých škodlivých látok, ktoré je možno považovať za toxický odpad, ale pravidla jednoducho nefungujú, takže štatu, status quo je, aktuálny stav je naozaj hrozivý. Už sme mali diskusiu na túto tému jedenkrát a väčšina skupín prejavila ochotu nájsť dobrý spôsob na to, aby recyklácia lodí fungovala lepšie. E, boli tu predložené pozmenujúce návrhy smerom k akýmsi finančným mechanizmom, ktoré by nutili ľudí dorožiavať legislatívu. Mali sme pre stretnutie tieňových a nebolo zas až také ľahké nájsť ten pravý finančný mechanizmus, na ktorom by sme sa všetci vedeli dohodnúť. Ale Dá sa povedať toľko, že návrh komisie, veľká väčšina si myslí, že návrh komisie nestačí. A Takisto sme mali v úmysle väčšina z nás pokúsiť sa vyhnúť tomu, aby, sa, aby lode sa plavili pod inými vlajkami, vlajkami iných štátov z týchto dôvodov. A máme určité právnické otázky a preto sme požiadali právny odbor, aby nám na niekoľké z nich odpovedal. A jedna z otázok sa týkala toho, že to, čo robíme legálne, ak teda máme zákaz vývozu odpadu, tak potom či je legálne dať výnimku na tieto veci. A právny odbor predložil stanovisko, ako vždy je to dôverné, takže neviem, nakoľko môžem o tom hovoriť, ale oni vedia lepšie, možno by sme sa ich mali rovno opýtať aby, a požiadať ich, aby zaviedli, e, pardon, predstavili niektoré tieto veci, ale v podstate odpoveď je taká, že áno, to, čo robíme, je zákonné, predovšetkým preto, že Účelom bazilejského zákazu bolo vo veľkej miere vyhnúť sa neuspokojivému e, zaobchádzaniu s odpadom v chudobnejších krajinách. ak zabezpečíme, že podmienky zaobchádzania s odpadom sú v poriadku, tak takéto výnimky, ktoré máme preto, aby sme splnili hongkongské kritéria, takže je to v poriadku. Ale myslím si, že by bolo dobré, aby právny odbor nám povedal viac o ich pozmeňujúcom návrhom, ktorý mal pán Prody, aby sa to vypustilo v článku 29. Aké právne dôsledky bude mať vypustenie špecifickej výnimky a potom modifikovaná výnimka bola taká, že niektoré lode považujeme za e, odpad, pretože vieme skôr ako opustia vody Európskej únie, už vopred vieme, že je to odpad. Takže poprosím právny odbor, aby nám povedal, aké sú dôsledky toho, ak by sme vypustili článok 29 ako taký. Potom Ďalšou otázkou je to, že ak sa aj, by sme sa dohodli na finančnom mechanizme, čo sa udeje s EU loďmi, loďmi ktoré sa plavia pod EU vlajkami. E, akú kompetenciu máme pre takýto mechanizmus? Mali by sme navrhnúť nejaký mechanizmus taký, ktorý by platil iba vtedy, ak likvidujete um, odpad, lodný odpad v Európe alebo v krajinách OECD, alebo všade vo svete v, na tých zariadeniach, um, kde, ktoré sú na zozname EÚ ak budem mať nejaký fond, finančné prostriedky, ak to pôjde nad poistenie, alebo či budem mať iba poistenie, alebo kombináciu obidvoch, pretože ak budeme všetkých žiadať, aby zaplatili, ale použijeme tie peniaze len na likvidáciu lodí v Európe, tak to môže mať neblahé právne dôsledky. Ale ak nájdeme právny spôsob na to, ako to ošetriť, napríklad, že budeme požadovať iba od európskych lodí, aby platili, tak potom e, sa vystavujem riziku toho, že sa lode budú plaviť pod vlajkami krajín mimo EÚ. A ak budeme chcieť, aby platili, bude to legálne a nakoniec e, sa e, v to bude e, uplatňovať aj mimo Európy, tak to bude celé drahšie celého pokrytia. Celé to pokrytie bude drahšie. Ide o to, že všetky tieto finančné systémy musí, ide nám o to, aby bolo menej výhodné robiť to nezákonne, ako to robiť zákonne. Ak to spravíme takým spôsobom, že budeme podporovať európsku likvidáciu, tak potom tá, celý ten finančný systém bude oveľa drahší. Ďalšia vec je taká, že všetky OECD krajiny, ale nie všetky krajiny, potom ten rozdiel v nákladoch bude o niečo menší, alebo môže mať globálny systém stanovania noriem, ale potom to nebude mať dopad na európsko pracovné príležitosti, taký ako by chceli niektorí e, tieňoví spravodajcovia, niektoré skupiny. Takže musíme nájsť e, správnu rovnováhu rovnováhu medzi celkovými nákladmi na to opatrenie a požadovaným dopadom. A druhá otázka je, aké sú skutočné náklady e, v podstate, aký je rozdiel medzi hodnotou toho recyklovaného materiálu a toho, čo vás to bude stáť. A potom musíme do toho zarátať ešte aj náklady na, na kontrolu e, a to, čo z toho zaplatí poisťovňa, alebo čo by sa zaplatilo z toho fondu keďže sú tu obrovské cenové rozdiely, loď vždycky stojí, má hodnotu po, na konci svojho života, pretože tam hodne kovov. Ale ide o to, že čo dostanete za to zaplatené. Tu sú veľké rozdiely. Ide o to, ak e, tú recykláciu robia ľudia nízko platení, ktorí neošetrujú, nenakladajú s týmto odpadom ako s nebezpečným, tak je to veľa lacnejšie. Ak chcete to spraviť náležite, ako sa patrí, aby tá recyklácia bola v správnom recyklačnom zariadení s kvalifikovanými pracovníkmi, tak to bude stať oveľa viac a potom dostanete vlastne za tú recykláciu vymenej. Ten príjem bude nižší. Môže tu byť rozdiel v cene okolo 200 eur na tonu podľa toho, či to budete likvidovať v Európe alebo niekde v Bangladeži. Avšak sú tu aj určité možnosti, ak chcete, aby ten globálny systém bol taký, či už Bangladeš, Pakistán či India by splňali normy, napríklad by mohli byť pohybujúce sa recyklačné zariadenia, plávajúce recyklačné zariadenia, by sa to robilo tak, aby to bolo efektívne nákladné. Tak, a boli by to všetky zariadenia, ktoré sú na európskom zozname. Podľa mňa v takom európskom zozname by sa potom hovorilo o tom, ktoré zariadenia splňajú naše kritéria toho, čo sú, čo je seriózne a ekologicky vhodná recyklácia odpadu a zároveň zabezpečená ochrana pracovníkov tým zabezpečíme to, že sa nebudú externalizovať environmentálne náklady na chudobnejšie krajiny. Máme dlhú históriu výstavby lodí, nielen v mojej krajine, a mnohých ďalších. A u nás už v 50. 60. rokoch sme neboli e, veľmi konkurencieschopní a prišli sme o časť e, lodiarenstva E, nielen v mojej krajine, ale v iných krajinách Európy. E, jednoducho sme do toho vložili veľa peniazy a stále nie sme konkurencieschopní a teraz sme v situácii že 1,5 celkovej, celkovej výroby, pardon, 2,5 celkovej výroby vyjadrenej v tonách sa vyrába v Európe, pretože sa špecializujeme e, na v také luxusné lode a tam máme väčší podiel na trhu. 95 sa vyrába v Číne, v Južnej Koreji a v Japonsku Avšak ešte stále máme v Európe e, recyklačné zariadenia alebo zariadenia na likvidáciu lodí na konci ich života a možno stojí za to, aby aby ostali pri živote, nestalo by to až tak veľa a zároveň by to bolo zákonné. Myslím si, že však hlavnou prioritou je to, aby tie postupy recyklácie lodí boli spravodlivé, e, spolahlivé, bezpečné a dobré. Pre lode, ktoré sa neplavia pod e, vlajkami EÚ, e, v tej mojej pôvodnej správe bolo to, že bude nejaký si fond. Výhodou toho bolo to, že sa tým znižuje riziko podvodov, znižuje sa tým riziko toho, že e, v lode sa budú plaviť pod inými vlajkami, nepredstavuje to veľkú administratívnu záťaž a pomerne ľahko sa to dá sfunkčniť, sfunkčniť a mohlo by to byť funkčné okamžite. Ale Výhodou tohto fondu je, nevýhodou tohto fondu je to, že to nebude mať nejaký významný dopad na e, lode plaviacu sa pod inými vlajkami ako EÚ, okrem toho, že to povedie k tomu, že takýchto lodí bude stále viac a viac. Potom tu bola navrhnutý taký kombinovaný systém, kde by bola akýsi systém finančných záruk, alebo niektorí to nazývajú poistením, e, tak aby niektoré lode boli teraz likvidované lepším spôsobom, aby sme to mohli ovplyvniť. Avšak je ťažké stanoviť, aké normy by sme tu uviedli a požadovali od krajín mimo OECD. Na ne sa tak či onak vzťahujú požiadavky bazilejského dohovoru, takže to vyvoláva určité problémy. Ale e, jednoducho trh nefunguje, takže musíme to riešiť a trvám na tom, že akýkoľvek mechanizmus, ktorý budeme mať, nesmie byť stimulom k tomu, aby sa lode začali plaviť pod inými ako európskymi vlajkami. Takže ja si myslím, že ten môj kompromis by mal stať na základe toho, že naďalej budeme mať ten fond, kde to bude povinné, aby lode, ktoré sa plavia pod vlajkami EÚ, aby prispievali do tohto fondu a zamýšľam sa nad tým, že neviem, no asi bolo ťažké, aby nejaká loď z tretej krajiny, ktorá príde iba raz do Európy, aby sme od nej žiadali, aby poskytla plnú finančnú záruku keď príde do európskych vody parás. Myslím si, že to by nám asi na medzinárodnej scéne neprešlo. Takže ja som zvažoval tú alternatívu dať e, lodiam, ktorí sa plavia pod vlajkami tretich krajín, že keď prídu do Európy, buď predložia dôkaz o finančnej záruke, napríklad ak si myslia, že to je dobré, pretože prichádzajú často a bolo by e, to pre nich lacnejšie ako platiť prístavné poplatky, alebo majú iné marketingové dôvody tak učiniť, alebo jednoducho zaplatia poplatok, keď prídu do prístavu. A takúto možnosť by dostali. A to by možno odľahčilo trošku ten právny problém, dalo by to lodiam plaviacim sa pod vlajkami tretich krajín alternatívu a neviedlo by to k tomu, že e, sa lode budú plaviť pod inými vlajkami ako EU. A veľmi nedávno, v blízkej minulosti Eh, predložila mimovládna organizácia veľmi dobrú štúdiu, kde sa hovorilo o negatívnych dôsledkoch eh, fondu a takejto možnosti poistenia či záruky. My sme trošku preštudovali tie modality a pozerali sme sa, či môžeme vylepšiť aktuálne návrhy, či už o eh, fonde finančnej záruky alebo teda poistenia a či je možné optimalizovať túto časť návrhu. Takisto si myslím, že by sme mali objasniť, pretože v návrhu pána Prodyho tu išlo o poistenie, ale ak použijeme slovo poistenie, ja si myslím, že to môže byť zavádzajúce v tomto prípade. Pretože, ako sa spomenie v jednom pozmeňujúcom návrhu, keď sa budeme odvolávať na e, smernicu o poistnej zodpovednosti, tam ide o niečo viac ako poistenie sa e, proti ničomu, čo nechcete, aby sa stalo a zaplatíte si poistenie voči tomu. A tu naplatíme za niečo, čo chceme, aby sa stalo. Čiže to je iná logika. Možno by komisia sa mohla vyjadriť k tomu, ako, akú logiku e, máme s tou odvolávkou e, na to poistenie v súvislosti s recykláciou lodí, alebo teda ak e, to bude iný nástroj. Podľa mňa to sleduje inú logiku, takže asi by sme nemali tú odvolávku na smernicu tam nechať, ale pýtam sa komisie, čo si o to myslia. A odovzdám slovo tieňovým spravodajcom, začnem pripraviť kompromisy, ktoré budú obsahovať akúsi na, finančný nástroj či finančnú záruku. Podľa mňa, podľa mojich aktuálnych úvah pravdepodobne skombinujem tú myšlenku fondu a záruk pre plavidla tretich krajín a myšlenku fondu pre európske plavidla. Ale ochotne si vypočujem všetky názory, pretože aj keby sme mali takýto systém záruk či poistenia, musíme mať tú najschodnejšiu, najfunkčnejšiu alternatívu, pretože tu vyvstáva obáva, že e, tu bude priestor na komplikácie či podvody ak napríklad loď zmení vlastníka, aké tu budú záruky, aké tu budú požiadavky na nového majiteľa, alebo budú uvoľnené prostriedky z toho fondu, ak sa zmení majiteľ, aké dôsledky to bude mať. A takisto sa musíme dohodnúť, pretože viem, že tu je dosť veľký záujem o to, aby sme mali nejaký nástroj, ktorý e, neznevýhodní európske recyklačné zariadenia a ktorý by zvýšil konkurencieschopnosť. Viem, že E, sú to obavy mnohých, ale musíme riešiť aj touto otázku. Takže rád si vypočujem diskusiu na túto tému. A Takisto som sa stretol s jeským predsedníctvom, sú veľmi konštruktívni. Myslím si, že by sme túto problematiku mali sa pokúsiť posunúť pred veľmi rýchlým spôsobom, pretože írske predsedníctvo naozaj sa zapája do hľadania riešenia tohto problému. Takže mali by sme túto príležitosť takisto využiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Karol Šliter. Dal by som teraz slovo právnej službe. Máme tu Luku Vizadžiho. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne by som zareagoval na otázku spravodajcu. Otázka teda znie, aký právny dopad by malo vypustenie odseku 29 z nariadenia. Tento článok 29 ustanovuje, že lode, ktoré sú pokryté nariadením, sú vyňaté. Teda je to e, alternatíva medzi bazilejským a hongkongským systémom. Je to dosť komplikovaná téma, ale v krátkosti by som mohol povedať, že by to malo dva hlavné dopady. Jednak, e, čo sa týka právnej istoty, pretože tu máme e, dva druhy pravidiel, ktoré sa týkajú lodí a ich demontáže a ďalej e, e, o odpadu. A potom sú to pravidla, ktoré sa týkajú recyklácie lodí po ich demontáži. Neexistuje konfliktné pravidlo, ktoré by stanovovalo, kedy sa dodržiava ktoré pravidlo. A bolo by preto veľmi nejasné, či by mal väčšiu právnu jeden alebo druhý nástroj, respektíve či by sa mohli aplikovať e, oba. Je to právna otázka, je potrebné ju nejako riešiť. Ďalej, druhý dopad by sa týkal e, celého cieľa hongkongského protokolu. Hongkongský dohovor a navrhované nariadenie, ktoré vlastne má doplňať tento dohovor, je mimoriadným režimom pre lode. A znamenalo by to alternatívu k bazilejskému dohovoru. A Sú tu ťažkosti s aplikáciou, uplatňovaním tohto bazilejského dohovoru v praxi. A preto sa tu teda predkladá táto alternatíva. Autori Bazilijského dohovoru, keď vyzvali medzinárodnú organizáciu pre námorníctvo e, vyzvali všetkých zainteresovaných, aby e, sa nepoňali tieto dve možnosti ako protichodné, teda že sú to alternatívy Pôvodné nariadenie a toto nariadenie o lodiach e, sa mohli teda vnímať e, ako paralelné správne hľadiska. Tým sa však dostávame späť k súčasnému stavu. Preto problémy, ktoré sa teraz objavujú s uplatňovaním bazilejského systému, budú pretrvávať aj naďalej. A cieľom celého tohto konania v navrhovaní hongkongského dohovoru a nariadenia o recyklácii lodí E, by sa vlastne minulo účinku, pretože by naďalej platila problémová situácia ako doposiaľ. Toľko teda moja predbežná odpoveď na vašu otázku. Ďakujem. Ďakujeme a teraz začneme diskutovať najskôr tenevy spravodajcovia a ako prvý Christopher Filner. Ďakujem. Všetci sa zhodneme na tom, že je tu problém, ktorý súvisí s demontážou lodí a ako globálna odpoveď sa ponúka hongkongský dohovor. Preto otázka pôvodného návrhu komisie to nie je bohviečo, ale kolega Šliter a mnohí ďalší tvrdia, že hongkongský dohovor nestačí, pretože je tam príliš veľa dier, tak ako v mentáli. Ja to však vidím problematicky preto, že síce je to pravda, hongkongský dohovor nestačí. Ťažko povedať takto v predstihu, ale zrejme to nebude stačiť. A preto máme teda z e, dve možnosti. Či potrebujeme viac peňazí, alebo budeme aplikovať model, model poistenia. Myslím, že medzi týmito dvoma sa veľmi ťažko vyberá. pretože vzhľadom na čas, ktorý sme tomu venovali, oboznamovali sa s problematikou vypočutia, odborníci a tak ďalej a ešte vlastne nie sme ani na konci cesty. Ešte nie sme schopní si vybrať fundovanie medzi týmito dvoma možnosťami. Potom, ako si vyberieme, či to bude forma financií alebo poistenia, si musíme e, vybrať, kto to bude financovať, e, ktoré lode za to budú musieť platiť. Či to budú iba loďe, ktoré sa plavia pod e, vlajkami EU, alebo všetky. Z môjho pohľadu si myslím, že by bolo veľmi dôležité, aby sa to harmonizovalo s tými, ktorí získajú niečo z tohto poistenia. E, videl som e, Karlov návrh a tam sa hovorí, že všetky lode na svete by mali platiť ale len e, lode pod vlajkou EÚ by mali prospech z toho. To podľa mňa nie je spravodlivé. Je s tým mnoho problémov, ale taký hlavný je, že už máme konflikt e, s globálnymi partnermi, čo sa týka um, prepravy, lodnej prepravy, teda musíme sa snažiť v tejto veci byť konzistentní. E, tí, čo budú platiť, musia čerpať aj výhody z tohto systému nejakým harmonizovaným spôsobom. Ako už Karl povedal, musíme vyriešiť e, otázku pravidel že sa rozhodnú e, majiteľa lodí, že ich e, lode nebudú už sa plaviť pod vlajkami EÚ, ale pôjdu mimo EÚ. Musíme sa teda rozhodnúť, na základe akých pravidiel a aké zariadenia by vykonávali e, túto likvidáciu, respektíve demontáž lodí. Ja si myslím, že e, kritériom by malo byť iba to, či je to škodlivé alebo neškodlivé voči životnému prostrediu. Aj keď prvá otázka je ešte stále veľkým otáznikom, e, ešte stále vidím problematicky aj tú otázku navigovania. Zrejme by som to nazval dopadovou štúdiou. Nevieme celkom presne, aké to bude mať dopad. Nevieme presne, aký dopad budú mať tieto rôzne možnosti. Je tu správa z mimovládky. Sú tam možné dopady, ale podľa mňa si to bude vyžadovať viac času, toto preskúmanie. Žiaľ. Myslím si, že takto nejako to vyzerá, keď máme dočinenia so zlou legislatívou. Keby som si mal vybrať, tak by som sa eh, jednoznačne rozhodol, že potrebujem viac času, ale Skôr by som sa priklonil k tomu modelu poistenia vo finančných záruk. Ešte stále si však myslím, že by sme sa tomu mali venovať podrobnejšie a preskúmať aj iné možnosti v iných oblastiach. A aké by to malo e, dopady na odliv e, lodí spod našich vlajok? Myslím, že sa musíme na chvíľku zastaviť. Dúfam, že som teraz nehovoril úplne z cesty a že ma kolegovia nasmerujú aspoň trochu správnym smerom. Ďakujeme. Teraz e, nasleduje pán Prody. Il relatore per il lavoro che ha fatto Ďakujem spravodajcovi za prácu, ktorú odviedol. Možno by sme mohli urobiť ešte mnoho viac hľadiska transparentnosti. Ale niekedy nás tlačí čas, alebo nemáme jednoducho chuť. V každom prípade, bez toho, aby som už opakoval to, čo tu zaznelo, v prvom kole e, rokovaní, najmä čo sa týka právnej kompatibility tohto nariadenia s medzinárodnými pravidlami a predchádzajúcimi nariadeniami. Všetci sme si prečítali stanovisko právnej služby parlamentu. Možno by sme sa mali pozrieť taktiež na stanovisko rady, ktoré spochybňuje kompatibilitu tohto dokumentu. Chcel by som pripomenúť, že kompatibilita, ktorú mám na mysli, e, sa týka e, nekonzistentnosti medzi týmto nariadením a hlavnými stratégiami, ako napríklad stratégiou o surovinách alebo efektívnosťou zdrojov. Alebo e, či e, sám e, výrobca už zakomponoval do svojej stratégie, ako sa naloží s odpadom. Možno by bolo vhodné pripomenúť všetkým zúčastneným, že je vhodné aplikovať recykláciu na všetky suroviny, e, pretože by sa to e, odzrkadlilo pozitívne aj na raste a zamestnanosti. A práve na tomto výbore našom som počula, ako komisia odsudzovala naše lodenice na nečinnosť v prospech azijských lodeníc. Jasne sa to pozrel, povedalo, že nie sú tu dostatočné kapacity a preto by sme mali prenechať recykláciu Číňanom alebo Korejčanom. A predsa bazilejský eh, dohovor nás zavezuje recyklovať eh, takéto lode v ktorejkoľvek lodenici v OECD. Dodržiavajú tu ostatní? Snažil som sa nájsť riešenie nejakým iným spôsobom. Nebola by to nová daň, nebol by to žiadny iný nástroj, ktorý by zaťažil rozpočty, bol by to mm, trhový nástroj, ktorý by bol užitočný pre všetkých, e, ako aj pre životné prostredie. E, nebojte sa, nehovorím tu o systéme ETS. Bola by to akási poistka vhodného recyklovania a týkalo by sa to všetkých plavidel, ktoré sa plavia vo vodách EÚ a tým by sa vlastne dodržali princípy životného prostredia a taktiež by to celé prebehlo v autorizovaných eh, zariadeniach. Poisťovne sa eh, zdá zhodli na tom, že to je dobré, taktiež majiteľa lodí, ale problém je v tom, že mnoho lodí, ktoré sú už teraz staré a bude ich eh, potrebné recyklovať v najbližších 5 až 10 rokoch. Na nich by sa to možno nevzťahovalo. Možno by sa mohol vytvoriť eh, nejaký fond ad hoc dočasného charakteru. A, a mohol by fungovať tak, ako to navrhla mi vláda organizácia. Teda eh, bolo by to podobné ako akýsi druh poistenia na rozdiel od fondu, ktorý navrhuje spravodajca. A taktiež sa to líši od môjho návrhu. Takže bol by to akýsi bankový účet určený na recykláciu. Možno by sme potom mohli hovoriť na najbližšej schôdzi tieňových spravodajcov, ale v každom prípade rada e, bude musieť e, vyriešiť viacero problémov, bude musieť vyriešiť otázku právnej istoty, právneho základu tohto nariadenia. Viem, že komisia pracuje na tejto veci a vytvorila e, ad hoc pracovnú skupinu, ktorá pracuje na stratégii pre európske lodenice navrhoval by som, aby sa vytvorila pracovná skupina, kde budú zástupcovia e, životného prostredia, e, firiem a dopravných spoločností a ostatných e, zúčastnených strán. Keď sa pozeráme na to, aké sú skutočnosti, aké sú štatistiky, e, čo sa týka zákazov, ktoré sa nám strácajú, pracovné miesta, ktoré e, strácame, myslím, že sú to obrovské škody a pritom e, si musíme uvedomiť, že lodenice, ak dokážu zmontovať, vyrobiť loď, dokážu ju aj demontovať a môže to urobiť e, e, za dodržiavania princípov ochrany životného prostredia aj zamestnanosti. O toto by sme sa mali snažiť. Ďakujem. Ďakujem, Chris Davis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som včera si veľkým záujmom prečítal vyhlásenie mojej vlády, pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili pozmeňujúci návrh k tejto správe. A Neviem, či takýmto spôsobom zmýšľajú aj štáty na rade. Ak áno, tak to bude pravdepodobne ťažké dohodnúť s radou niečo. Dúfam, že môžeme počítať aspoň s podporou Rakúska, Luxemburska, Maďarska, Slovenska, Česka, pokiaľ ide o opatrenia podobného charakteru. Spravodajca vo svojej správe hovorí o kapitalizme, o globalizáciu a celú túto myšlienku v podstate predstavuje v tom zmysle, že používate loď ako dlho len chcete a potom jednoducho zmeníte vlajku. To jednoducho nie je správny spôsob, ako kontrolovať túto situáciu, takže a potom na konci sa tej lodi zbavíte e, takým spôsobom, aby ste získali na ňu ešte čo najviac peňazí. Takže návrh komisie je podľa mňa lepší. Ďakujem veľmi pekne komisie za tento návrh ale vychádzate tu z toho, že chcete zrýchliť hongkongský dohovor, urýchliť prijatie hongkongského dohovoru a sú tu určité pripomienky k tomu, že či vôbec treba prijať takýto dohovor, či si to zaslúži, pretože nie, to sotva nejaké opatrenie, ktoré by vyriešilo všetky tie problémy, ktoré tu máme. A možno komisia sa k tomu môže ešte vrátiť, ale aj keď by sme prijali tento hongkongský dohovor, zo strany minimálneho počtu krajín, ktoré to chcú podporiť. Pokiaľ ide otázku vlajky, predsa len bude stále možné pre veľké množstvo ľudí, aby sa vyhli pravidlám a jednoducho sa týmto tento transfer vlajek nezastaví. Takže už nerozmontovávajme lode na plážach, ak, tomu, ak, ak pritom dochádza k zničovaniu životného prostredia celý tento problém spočíva v tomto. Môžeme to urieť 90% všetkých lodí, kde sa rozmatovávajú lode takým spôsobom, že sa vyhýbajú pravidlám a tu sa snaží vyriešiť tento problém správdajca Karl Schleiter. Môj pozmeňujúci návrh 181 navrhuje určité finančné prostredie alebo finančnú požičku alebo nejaký iný spôsob financovania, ako by sa to dalo urobiť. Ja by som bol za to, aby, to, aby sme našli nejaké riešenie pre tento problém. Je tu ešte stále veľa chýb. Kto vlastne tie finančné prostriedky vyplatí, kedy ich použijeme. A myslím si, že ak chcete zabezpečiť skutočne parlamentnú podporu pre takéto opatrenie, opatrenia takéto charakteru a potom chcete zrokovať naraz, tak sú tu konkrétne otázky, na ktoré musíme nájsť odpovede. Musíme predložiť balíček, ktorý obstojí tak právne, ako aj praktického hľadiska, ako by to vlastne fungovalo či to je skutočne rozumné. A takisto potrebujeme nejaké otázky, ktoré sa týkajú nákladovosti. Nemôžeme jednoducho odhadnúť, koľko to bude stať. Keď ste hovorí, že potom je to podobu štúdiu, tak si myslím, že má pravdu. A potom sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré sa musíme opýtať. V podstate hovoríme, ďakujem pekne komisia, predložili ste niečo na stôl, dobre ste to mysleli, ale v podstate nerobíte to, čo my chceme, aby ste robili. Takže teraz parlament sa snaží využiť túto možnosť, aby opravil túto legislatívu a vydal sa iným smerom na to, aby predložil také návrhy, ktoré sa jednoducho s týmto problémom vysporiadajú. Tak ak by sme to mohli takto urobiť, tak by sme to mali urobiť poriadne. Musíme sa pozrieť na časový harmonogram a nemôžeme byť nejaký unáhlený. Myslím si, že legislatíva ako taká bude mať limitovaný dopad tak či tak, takže nemyslím si, že je tu nejaká potreba na to, aby sme to ešte urýchlovali. Takže nežeňme sa, nájdeme také riešenie, ktoré bude fungovať. Možno nezískame, nevyhráme podporu, ale aspoň, aspoň budeme dôveryhodní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Chris. A ďalším rečníkom bude kolega Peter van Dalen. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu ešte jednu poznámku, pokiaľ ide o obsah, ale aj pokiaľ ide o metódu, ako postupujeme. Pokiaľ ide o obsah, tam by som povedal, že skutočne nechceme, aby tieto lode sa niekde skončili na pobreží a potom na azijskom pobreží niekde urobili katastrofu pre životné prostredie a nechceme takýmto spôsobom ani stratiť väčšinu našej flotily. To znamená, s tým súvisí aj požiadavka, e, ktorá súvisí so zamestnanosťou v rámci Európskej únie. Naše členské štáty majú veľké problémy, ktoré súvisia s ťažkosťami práve v oblasti stavby lodí a pokiaľ ide aj o recykláciu lodí. Takže musíme postupovať správnym spôsobom. To znamená, nemôžeme postupovať smerom beaching, ako to v angličtine nazývame, že sa lode rozmontovávajú takým spôsobom, že to je nedobré pre životné prostredie a musíme posilniť aj zamestnanosť. A k tomu máme ešte, aj, ešte jednu pripomienku. Ak zistíme, že potrebujeme predsa len viac času, ako sme si pôvodne mysleli, ide predovšetkým o preskúmanie pozmeňujúcich návrh, tak by som povedal, že by sme si mali skutočne dopriať čas, aby sme o týchto troch otázkach mali čas porozmýšľať, možno spojiť sa s nejakými expertami alebo s kýmkoľvek, aby sme našli odpoveď na to, ako by sme mohli rozpracovať ten najlepší model, aby sme tieto tri ciele skutočne aj splnili. A tu poukazujem vyslovene na ten argument, ktorý súvisí so zamestnanosťou. Nemohlo by to byť tak, pán predseda, že by sme napríklad využili aj európske fondy, ktoré máme k dispozícii a týmto spôsobom by sme v tejto branži jednoducho podporili zamestnanosť. Samozrejme, môžeme si tu položiť 20 otázok, že ako by sa to dalo len nespraviť, ale ja si myslím, že sa musíme snažiť pozerať na to ako na určitú výzvu. Musí to byť výzva pre nás a preto sa týmto spôsobom nejako tým argumentom nechám odradiť, ehm, ako mi to povedal spravodajca, že Iris to chcú presadiť takýmto spôsobom. Ak by to skutočne bolo takto, tak by to znamenalo, že pravdepodobne by sa stiahol aj pred Grékmi, ak by takýmto spôsobom začali postupovať. Takže musíme to celé depolitizovať, musíme nájsť tie varianty, ktoré budú schodné a myslím si, že týmto spôsobom dospejeme k dobrej dopadovej štúdii a naformulujeme minimálne 10 až 15 najdôležitejších otázok a na základe odpovedí potom rozpracujeme ten najlepší model. Takže okolo toho doteraz nebol žiadny spor, či tu máme nejaký fond, pokiaľ ide o recykláciu, alebo by tu mal byť nejaký poistný systém. To ma jednoducho až tak nezaujíma, ako bude detálne vyzerať toto riešenie. Najdôležitejšie, aby sme urobili všetko preto, aby už takýmto spôsobom sa lode z Európy nedostávali von a potom, aby sa nerozpadávali na pobreží Ázie. Takže takúto požiadavku musíme stanoviť a máme na to čas. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostanem slovo pani Wills. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že tento beaching by mal byť či, možno najskôr ukončený. My ako Výbor pre životné prostredie a Európsky parlament musíme vyslať celkom jasný signál, aby sme už týmto problémom raz a navždy skoncovali. Nie je akceptovateľné, aby ľudia v Bangladeži a v iných krajinách prichádzali o zdravie, o život, iba kvôli tomu, že niekto chce na tom zarobiť. My všetci veľmi dobre vieme, že E, obchod s loďami je celosvetový obchod a patrí a spadá pod medzinárodný režim. A preto by Európska únia mohla urobiť opatrenia, aby urobila finančné stimuly, aby sme jednoducho takéto recyklovanie lodí na plážach uspravili neatraktívnym pre majiteľov lodí. Takéto recyklovanie by sa malo robiť v lodeniciach Európskej únie alebo v partnerských krajinách. Máme viaceré finančné systémy na systém finančných stimulov, už boli predložené. A ja zastávam ten názor, aby sme si využili aj štúdiu mimovládnych organizácií. Sú tam zaujímavé body, ktoré sú podľa môjho eh, pohľadu rozhodujúce. Všetky lode, nielen európske lode, by mali na tomto finančnom systéme participovať, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť. Náklady, pokiaľ ide o recykláciu lodí v správnom smysle, ako aj odstránenie jedov a iných odpadov, nemôže byť externalizované odňatie vlajky na konci života lode musí byť urobené v súlade so zákonmi. Pokiaľ ide o implementáciu individuálneho, individuálneho systému zodpovednosti, tento má viesť k tomu, aby celý priemysel lodí e, nepoužíval toľko jedovatých látok pri stavbe lodí. Musíme však dbať aj o to, aby náš systém skutočne bol efektívny aplikovateľný, aby sme tu mali aj dobrú kontrolu. Pre mňa je absolútne jasné, že pri riešení tohto problému môže byť zaangažované aj banky a poisťovne a mali by to byť inštitúcie, ktoré majú sídlo v Európskej únie. Všetko iné otvára možnosti, pretože by sa tu znovu podvádzalo. V tejto branži to je bežné. Ako by malo vyzerať konkrétne riešenie, musia dojednať jednotlivé politické skupiny, že to nie je jasné, ale som rada, že všetky zúčastnené politické skupiny viac menej podporili, podporujú takýto systém riešenia. V prvom rade by tento nástroj riešenia mal mať za účel, aby sme čo možno z bičingu robili čo najneatraktívnejšie riešenie a aby sme zlepšili životné podmienky v tých krajinách, ktoré na ňo trpia. Ďakujem veľmi pekne, ctená kolegyňa. Teraz máme ešte ďalších dvoch rečníkov. Pani Grosted je druhá, takže Musíte chvíľu počkať, potom ešte príde minister. Ešte chcem dať slovo aj pánovi spravodajcovi, takže prosím vás, dodržiavajte časový harmonogram. Nech sa páči, máte slovo, pán kolega. Prepačte, to je trošku problém s rozpoznaním sa navzájom. Ja by som vyzval k opatrnosti v tejto veci. Jedná sa o globálny biznis a snažíme sa riešiť problém, ktorý je problém nie v Európe, ale prebieha to niekde inde. Problémy s pracovnou silou a jednoducho odkladanie lodí alebo ich rozoberanie na plážach, to sa nedie v Európe, ale ďaleko od Európy a musíme nájsť nejaké efektívne riešenie. Obozretnejšou stratégiou by bolo zlepšiť aplikáciu hongkongského dohovoru alebo prijatie hongkongského dohovoru čo najskôr v lodiarenstve to takto fungovalo aj v minulosti. A v podstate, keď hovoríme o Pakistáncoch a ich pracovných podmienkach, ja u nás vidím, stretávam sa s ľuďmi, ktorí prichádzajú z Pakistanu za prácou, prichádzajú nezákonne a niektorí z nich umierajú cestou do Európy jednoducho preto, že doma nevedia nájsť pracovné príležitosti a sú ochotní na ceste za prácou aj položiť život. E, jednoducho zahynú, topia sa e, na člnoch a podobne. Takže nie je také ľahké rozhodovať o ich životoch. A ja neviem, koľký, s koľkými z nich ste sa stretli za posledné mesiace. Mm E, oslovili vás, spýtali ste sa, či chcete legislatívne ošetriť ich životné podmienky v Bangladeži alebo Pakistane? Ďakujem, madam Gosset. Ja si myslím, že máme vynikajúcu príležitosť s týmto nariadením a súhlasím to, čo tu zaznelo už pred chvíľkou. Máme vynikajúcu mimoriadnú možnosť, ako by som to povedala, oživiť určitú silu Európskej únie a žiadať od určitého priemyslu sa špecializovať na recykláciu plavidiel. Áno, samozrejme, máme ekonomické problémy, environmentálne problémy, problémy s e, pracovnými príležitostiami, ale musíme riešiť otázky európskych zamestnancov. Samozrejme, platí tu princíp, kto znečistuje, ten platí. To znamená, tí by mali platiť, ktorí sú zodpovední. A e, je to dôležité trvať v tomto texte na tom, aby lodiari recyklovali svoje lode v európskych prístavoch. K tomu samozrejme je potrebný mať finančný mechanizmus. Ja si myslím, že je potrebné pracovať ďalej na tej myšlienke fondu, kde, do ktorého lodiari e, budú prispievať a ak chceme získať dohodu s radou, je na nás, aby sme predložili návrhy dostatočne konkrétne, dostatočne premyslené, dostatočne objektívne, ale pragmatické, aby sa nám podarilo presvedčiť radu a pokročiť. Ja e, sa spolieham na pána spravodajcu. Ja si naozaj myslím, že ak chceme, máme tu príležitosť veci posunúť vpred a pokúsiť sa zvrátiť chod veci. Áno, 80 recyklácie sa robí v Ázii. Je na čo sa, aby sa to skončilo, pretože sa to robí za zlých podmienok. A Eh, okrem toho zároveň je to strata pracovných príležitostí z Európy, čiže musíme spraviť všetko preto a počúnajúc týmto nariadením, aby sme rozvíjali recykláciu lodí v európskych prístavoch. Spolieham sa na pánu spravodajcu a dúfam, že nájdeme najvhodnejšie, najlepšie spôsoby. Ďakujem pekne. You, My... Ďakujem pekne, pán predseda. Pracujem na DG životné prostredie a na úvod by som sa chcel poďakovať za odvedenú prácu výboru Envy na túto tému. Určite je to veľmi dôležitá práca a moja riaditeľka Solidad Blanko vám pred niekoľkými týždňami povedala, tisícky lodí sa likvidujú každý rok za nepriateľných podmienok, nepriateľných z ekologického hľadiska na plážach juhovýchodnej Ázie. Požiadala ma, aby som sa konkrétne, požiadali ste, aby som sa konkrétne vyjadril k finančným stimulom a k otázke systému poistenia. Čo sa týka systému poistenia, určitým spôsobom eh, máme zmiešané pocity, pretože na komisii prevládajú určité závažné obavy o administratívny dopad a záťaž, ktorú môže vyvolať akýkoľvek finančný stimul. E, medzi tými alternatívami, o ktorých sa rokuje, poistenie by bolo jedným z najmenej zaťažujúcich nástrojov. Ale chápeme, že vy máte obavy z toho, že tie, takýto mechanizmus nie je náležitý a vhodný na to, aby ste dosiahli tie ciele, ktoré dosiahnuť chcete. Finančný mechanizmus poistného typu je určený na ochranu majiteľov lodí pred rizikami, ktoré sú mimo ich kontroly. A v tomto prípade riziko v podstate vznikne samotným rozhodnutím majiteľa lode. Takže my si mysl, naozaj myslíme, že toto nie je najvhodnejší mechanizmus. A tá skutočnosť, že tento systém by sa spravoval jednoduchšie ako iné alternatívy. To pre nás nestačí ako argument na to, aby sme presadzovali túto alternatívu. Takže komisia vidí zásadnú dilému v tom, čo ste už aj niektorí z vás spomenuli ide o voľbu medzi uplatňovaním finančného stimulu pre EU plavidlá, len pre EU plavidlá, alebo aj pre plavidlá iné ako EU. To samozrejme nie je jednoduché riešenie na túto dilemu. Akokoľvek alternatívu zvolíte, vždy sa môžete dostať do situácie veľmi zložitého politického a právneho problému pre tú alternatívu, ktorá by sa uplatňovala iba pre lode plaviace sa pod vlajkami EÚ a zároveň by ste poskytovali stimul k tomu, aby sa prevlajkovávali lode a začali sa plaviť pod vlajkami iných krajín ako EÚ. Ďalšia vec, na ktorých, ktorú by som chcel zdôrazniť, je tá, že komisia do svojej analýzy zakomponovala alternatívu vývoja finančného mechanizmu e, v rámci toho vášho legislatívneho návrhu. A takisto sme vychádzali aj z reakcií zainteresovaných strán, ktoré svedčia o tom, že najlepšou alternatívou by asi bolo vypracovanie silného systému odrádzania, systému sankcií voči majiteľom lodí v prípade, že by nedodržiavali režim recyklácie lodí a tieto sankcie by mohli fungovať ako negatívny stimul pre majiteľov lodí a boli by rovnako silné ako prípadný pozitívny stimul finančného fondu. Dobre, ďakujem pekne. Slovo dostáva pán spravodajca, aby zareagoval. Ďakujem pekne Chris Davisovi aj kolegovi z Holandska. Spomenuli ste, aké ciele chceme. My nechceme pomáhať tomu, aby lode sa plavili pod inými vlajkami Mm, my chceme systém, ktorý bude fungovať. A pre mňa tu nejde, ani jedna z tých alternatív nemá nejakú výhodu, ale ktorékoľvek rozhodnutie príjmeme, musíme tomu veriť a musíme sa postarať o to, aby to fungovalo. My všetci máme podobné ciele, ide len o to, že nevieme presne, ako ich dosiahnuť. Áno, musíme ponúkať, postupovať rýchlo, ale nesmie postupovať hlúpo, musíme to správne nastaviť. Kristofer, máme hodnotenia dopadov, prvý predbežný návrh, pripravuje sa prvý predbežný návrh bude budúci týždeň 6. februára by to malo byť hotové. A tentokrát hodnotenie dopadov, ktoré budeme mať, má naozaj nám pomôcť e, zistiť, aké sú dôsledky jednotlivých alternatív. Nie je to len jeden dokument, ktorým si budeme mávať pred nosom a presvedčať sa o tom, kto má pravdu a kto nemá. Takže tentokrát určite potrebujeme takýto dokument, aby sme vedeli, ako sa uberať. Áno, pán Prody, Eh, musíme mať riešenie, ktoré bude fungovať. Pán z hongkonský dohovor, aj keby sme ho uplatnili, vieme, že to bude dlho trvať a aj keby tak to nie je dosť silný stimul. Komisia sa snažila hovoriť o určitých slabinách hongkongských dohovoru. Ja môžem doplniť k tomu ďalšie nevýhody alebo slabiny. Takže chceme, aby to v Európe riadne fungovalo. Ak to bude mať pozitívny dopad na pracovníkov mimo Európy, to bude len prínosom, dôležitým prínosom, pretože my robíme v podstate to, že dôsledky našej spotreby a dovozu lodí vedú k tomu, že ľudia v iných častiach sveta umierajú. A musíme to spraviť napriek tomu, že to nie je ľahké. Chris, britská vláda nevíta veľmi naše návrhy. Ja som sa s nimi nestretol, ale stretol som sa s inými a nikto nepovedal, počúvajte, celý tento finančný systém, to ja tomu vôbec neverím. Nie, nikto to nepovedal. Všetci povedali zaujímavé návrhy. Ha, No neviem, či to bude fungovať alebo ako, ale nikto nepovedal a v žiadom prípade toto, toto absolútne o ničom. Takže ak sa nám podarí úspešne doriešiť tento spis, či sa nám to podarí, bude to závisieť od našej tvorivosti, fantázii a nájdení inteligentných a dobrých riešení efektívnych riešení. Ja som naozaj presvedčený o tom, že sa to dá. Nie je to ľahké, je to naozaj ťažké Ale nejde tu o nejaký, o nejaký zázrak. Je to niečo medzi veľmi ťažkým až takmer zázrakom. Takže využijeme našu tvorivosť a nájdeme niečo. Prepačte, pán minister, že hovoríme tak e, dlho, e, že sme vás pripravili o slovo, ale nebudem naozaj už viac o tom hovoriť. Ďakujem pekne. Pravdepodobne budeme 19. februára hlasovať vo výbore Envy. To ešte však nie je celkom isté. Máme veľmi usilovného spravodajcu. E, ešte sa to teda všetko uvidí, ani termín hlasovania v plene ešte nie je e, stanovený. Teraz prejdeme k nášmu hostovi. Srdečne tu vítam írskeho ministra životného prostredia a miestnej správy Je to veľmi zaujímavá kombinácia. Srdečne vás vítame, pán Phil Hogan. Už sme boli v kontakte veľmi intenzívne v príprave predsedníctva a tému, ktorú sme sa práve zaoberali, tu tiež poznáte. Máme však e, ešte e, ďalšie body, na ktoré treba poukázať. je Finančný e, výhľad, ten sa chystá a do toho spadajú aj programy LIFE, ale aj polospodárska politika. Dnes v parlamente sa hlasovalo. Hovorili sme o tom s kolegami z výboru AGRI, naše stanovisko predpokladalo iný výsledok Musíme sa teda teraz e, e, dohodnúť na tom, aký bude mať e, budúca reforma SPP dopad na životné prostredie. Politika klímy sa týka jednak aut, hraničných hodnot CO2 do roka 2020, ako by sa to malo upraviť. Máme taktiež významnú správu, ktorú mám tu čest ja spravodajcovať. Ide o politiku ochrany klímy Európskej únie, tzv. backloading, ako tu chceme pokračovať v Európe s politikou klímy a ja sa domnívam, že systém obchodovania s emisiami síce funguje, ale mohol by fungovať aj lepšie, pretože aj CO2 musí mať istú cenu. Zajtra sa to bude o tom hovoriť, ale zaujímalo by nás iste, že aj to, ako vníma rada túto tému tak aby v marci e, sme to mohli celé uzavrieť. Vo februári chceme hlasovať tu vo výbore a potom v apríli e, prijať rozhodnutie. Takže naozaj mnoho dôležitých tém sa bude preberať v najbližších šiestich mesiacoch. Zrejme sa aj uzavrú, aj akčný program životného prostredia, ako aj e, vodíkové palivá a taktiež e, dopadové štúdie životného prostredia, ale aj nepriame využívanie pôdy. Sú to veľmi komplikované témy, ktoré majú niečo do seba. Teda, pán Hogan, aj na strane rady vás čaká veľa práce. Rozhodne sa nebudete nudiť. Teraz, nech sa páči, dávam vám možnosť e, v desiatich minútach prezentovať e, svoje kľúčové body a potom začneme diskutovať. Spravila je tomu tak, že kolegovia majú možnosť klásť otázky. Budeme to musieť nejako obmedziť časovo, aby dostali všetci priestor, neskôr koordinátori a potom dostanú slovo ostatní kolegovia. Nech sa páči, pán minister. Máte slovo, tešíme sa na vaše vystúpenie. Ďakujem, pán predseda a vážení poslanci, dámy a páni. Je mi veľkou úcťou zúčastniť sa vašej schôdze a predniesť eh, vám náš program, ktorý eh, je veľmi ambiciózny pre 7. írske predsedníctvo EÚ. Eh, dnes nie som prvýkrát v parlamente, ani zďaleka. Pán predseda, ako viete, pred dvoma rokmi som spolupracoval s parlamentom v príprave nášho predsedníctva. Chápeme, že Európsky parlament má veľmi kľúčovú pozíciu v radoch inštitúcií. V roku 2011 som začal úzko spolupracovať s členmi tohto výboru a odvtedy sme už absolvovali mnoho intenzívnych stretnutí aj dnes a taktiež na konferencii v Dohe sme boli spoločne. Chcem sa teda poďakovať vám, pán predseda, a všetkým ostatným poslancom eh, za to, že ste vyčlenili tak štedro e, čas na vašej schôdze. Na vašej schôdzi som presvedčený, že nás čaká e, nabitých 6 mesiacov s pozitívnymi výsledkami. Ako poslanci ste vedia, írske predsedníctvo e, prebieha vo veľmi hospodársky napätých časoch. Je jasné už teraz, že neexistuje jednoduché riešenie a nedá sa postupovať tak, ako sme boli zvyknutí donedávna, ale pomocou stratégie 2020 máme strategickú predstavu o tom, ako postupovať z hľadiska vytvárania inteligentnej Európy, udržiteľnej Európy a inkluzívnej Európy. A toto čisté plátno e, je možnosťou pre náš program, ktorý je zameraný na stabilitu, rast a zamestnanosť e, tak aby sme sa e, snažili pomáhať našim ľuďom e, na efektívnosť využívania zdrojov vo všetkých politických oblastiach, e, ako aj na európsky semester. Táto stabilita efektívneho využívania zdrojov sa tiahne ako červená niť všetkými sektormi našej politiky. Vieme, že je to dôležité v tom zmysle, aby bola Európa na ceste s ostatnými hráčmi, ktorí sa snažia efektívne využívať zdroje. Teraz budem hovoriť o, o aspektoch životného prostredia, ktoré súvisia s našim programom, legislatívne priority a taktiež medzinárodné aspekty. E, čo sa týka stratégie, e, iste vás poteší, že 7. program životného prostredia je vlakovou prioritou nášho predsedníctva. E, je to jedna z dôležitých súčastí ochrany životného prostredia na úrovni EÚ a zoperatívne kľúčové princípy stratégie 2020, najmä iniciatívu o efektívnosti zdrojov. Iba pred dvoma mesiacmi e, boli zverejnené doterajšie výsledky. V tomto smere chcem sa poďakovať cyperskému predsedníctvu za výsledky jeho práce. E, my by sme chceli dosiahnuť dohodu v prvom čítaní s parlamentom v tejto veci ešte pred koncom júna. Ja chápem, že je to veľmi ambiciózny cieľ. Teším sa na spoluprácu s parlamentom v tejto významnej priorite. E, ďalšie body našej pozornosti budú Európska stratégia prispôsobenia sa klíme. Ak komisia predniesie v, v marci alebo v apríli svoju správu, írske predsedníctvo e, to bude vnímať veľmi prioritne a budeme sa snažiť dosiahnuť závery ešte pred júnovou radou. E, ďalej, e, mm, aj v iných oblastiach nás čaká e, veľa práce. Chcem by som sa teraz vyjadriť k tým témam, ktoré budeme vnímať prioritne a kde chceme nadviazať na doterajšiu činnosť, ktorá už bola začatá. Poprvé, dva návrhy o emisiách CO2 a autách. Chceme dosiahnuť dohodu o čítaní v oboch prípadoch. Ďalej je úprava systém obchodovania s emisiami. Tu chceme upraviť pôvodný časový plán e, prideľovania povoleniek na obdobie 2013 až 2020 e, a e, ďalšou témou je návrh leteckej dopravy, tak aby sme pripravili vhodné podmienky na zhromaždenie v roku 2013 ako aj aby sme sa prispôsobili medzinárodne platným pravidlám v leteckej doprave. Snažíme sa o dohodu čítanie v tomto prípade. Ešte sú aj ďalšie eh, legislatívne návrhy v oblasti klímy, ktoré sa nám nepodarí úplne dotiahnuť do konca, ale budeme im venovať predsa len výraznú pozornosť. Dva návrhy by som rád vypichol. Poprvé, návrh eh, zvýšiť úsilie upraviť legislatívu v oblasti skleníkových, emisí skleníkových plynov a ďalej po druhé e, návrh smernice e, riešiť e, zmeny nepriamého využívania pôdy. Chceme prediskutovať tieto návrhy na zasadnutí rady v marci a potom v júni to uzavrieme z našej strany a odovzdáme celú vec litovskému predsedníctvu. Teraz prejdeme k oblasti životného prostredia. Aj tu máme veľké ambície, e, najmä čo sa týka prioritných e, látok a vody. Budeme sa snažiť e, spolupracovať s vami, aby sme dosiahli dohodu v prvom čítaní ďalej. Po druhé, návrh komisie, o ktorom ste práve hovorili, ktorý sa týka recyklácie lodí. Tu ide o to, aby všetky lode sa recyklovali takým spôsobom, ktorý bude chrániť pracovníkov, životné prostredie e, pred neorganizovanými postupmi v tomto smere aj tu dúfame s vašou pomocou e, dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Čo sa týka návrhu komisie upraviť smernicu o batériách, e, tak aby sa upravili povolené hodnoty kadmia. E, aj tu sa budeme snažiť dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Taktiež, čo sa týka návrhu LIFE, tu by sme chceli nadviazať na výsledky cyperského predsedníctva súvisí to so, s viacročným finančným rámcom 2014-2020, eh, teda pozorne budeme sledovať vývoj aj v tomto smere. Ako poslanci vedia, existuje aj návrh LIFE eh, na Margo zdieľania využívania genetických zdrojov. Eh, chceme sa orientovať najmä podľa pravidiel využívania tradičných genetických zdrojov v treťom svete je potrebné zdieľať poznatky v tomto smere eh, a, je v rádoch pôvodného obyvateľstva, miestneho obyvateľstva. Inak by nebolo, nebolo možné dosiahnuť výsledok. Vieme, že sa nám nepodarí túto tému uzavrieť v priebehu nášho predsedníctva. Chceme však dosiahnuť eh, čo najväčší pokrok. Pokrokovú správu predložíme v júni a potom to odozdáme ďalšiemu predsedníctvu. Ďalším významným návrhom legislatívneho programu vlastne životného prostredia je eh, navrhovaná revízia smernice o dopadových štúdiách. Je to veľmi rozsiahly návrh a bude zdlhavého e, riešiť. Chceme e, sa venovať na tom e, na, na marcovej rade tejto téme a s tým, že potom v júni by sme predložili predbežnú správu. Aj keď Rada pre energetiku sa nezaoberá radioaktívnymi témami. E, my sa budeme snažiť e, zamerať sa v tomto smere najmä na, na smernicu e, základných štandardov, tak aby sme mali záväzné pravidlá na ochranu pracovníkov, ďalej zdravotnícky personál, ako aj pacientov, ako aj čo sa týka preváženia redaktorného materiálu. Čo sa týka vnútro EÚ pravidiel. Budeme sa snažiť um, paralelne vnímať pravidlá na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. V tomto smere by som rád spomenul medzivládne rokovania, ktoré prebiehajú pod zaštitou OSN a týkajú sa obchodovania s ortuťou, ktorá má vedecky dokázaný negatívny vplyv na ľudské zdravie. Ehm, írske predsedníctvo má v pláne rokovať v mene EÚ na tomto fóre a veľmi ma teší, že vás môžem povedať, že Írske predsedníctvo ehm, v tomto procese už e, zohráva e, aktívnu úlohu a e, dosiahli sme už aj konkrétne výsledky. Ehm, nadviazanie na konferenciu Rio plus 20 bude našim ďalším prioritným bodom. Taktiež budeme zohrávať významnú úlohu v zasadnutí e, fóra e, na COP, ktoré e, sa očakáva v septembri. Chceme koordinovať STG a MDG a procesy, ktoré s tým súvisia. V Marci bude našou prioritou COP v Bangkoku a program, ktorý s tým súvisí, aby sme chránili také zvieratá, ako e, sú niektoré druhy žralokov, jednorožec a slony. Je to veľká iniciatíva o ochrane zvierat. Ide tu predovšetkým ohrozené druhy žralokov. Máme ďalšie priority ohľadne životného prostredia. Ide o dohovor o chemických produktoch. Budeme mať stretnutia v rámci týchto dohovorov. Budeme sa stretávať v Ženeve a to dva týždne. Chceme takto dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov pre ďalšie súčasti nášho programu a týmto lepšie koordin- dosiahnuť koordináciu a spoluprácu. Pokiaľ ide o medzinárodné grémium, sú tu aj ďalšie otázky, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Máme tu dohodu o klimatických zmenách na úrovni OSN. Minulý mesiac sme mali stretnutie v meste Dauha a snažíme sa dosiahnuť globálnu dohodu, ktorá by pokrývala všetkých zúčastnených aktérov a tak aj rozvojové krajiny, aby sme podpísali dohodu o znižení emisí plynov. Ak sa podpíše druhá časť kiotského protokolu, celé by to pokrývalo iba 15 globálnych emisí skleníkových plynov. Írske predsedníctvo bude sa skutočne usilovať, aby na týchto stretnutiach v apríli a máji dosiahlo tieto stanovené ciele. Budeme mať aj neformálnu radu ministrov zahraničných eh, ministrov životného prostredia v apríli. Pozrieme sa na to, ako tu môže Európska únia zohrať svoju úlohu, ako splniť ciele, ktoré predložila komisia, aby sme mohli hovoriť o ďalších krokoch, pokiaľ ide o redukciu skleníkových plynov. Neformálna rada poskytne príležitosť na diskusiu o trhu tzv. ekologických produktov. Budeme mať obed s ministrami pre energetiku, ktorí začnú takisto neformálnu radu, ktorá bude prebiehať paralelne, keď naša skončí. Pozývam aj vás, pán predseda Teším sa vás privítať v Dubline na zámku, kde má naše predsedníctvo centrum. Takže my vás srdečne pozývame. Záverom by som chcel povedať, že program, ktorý som teraz načrtol, je ambiciózny. Sústredíme sa predovšetkým na priority. 7, máme 7 EAP cieľov, ktoré nás zavezujú k tomu, aby sme si splnili ciele v rámci rotujúceho systému predsedníctva. Tieto nám, ciele nám dávajú príležitosť, aby sme zaktívnili mechanizmy, ktorým sme sa zaviazali, aby sme sa pre všetkým na konkrétne riešenia a získali tým možnosť urobiť čo možno najviac. Čím skôr sa nám to podarí, tým lepšie. Zaznamenáme progres, v rámci tých cieľov, ktoré sme si stanovili v kontexte Európa 2020. Týmto chceme zabezpečiť plnenie štandardov vo viacerých oblastiach, kde chceme spolupracovať a dúfame, že sa nám to podarí ale to sa podarí iba vtedy, ak budeme skutočne dobre spolupracovať medzi radov a parlamentom. Ako ste počuli, Európska únia má skutočne nabitý program, pokiaľ ide o kontakty s externými partnermi počas nášho predsedníctva. Takže skutočne sa chceme sústrediť, dosiahnuť všetko to, čo sme si stanovili a dúfam, že výsledky nášho programu budú dobré pre Európu, pre vytváranie pracovných príležitostí, aj pre ostatné oblasti, aby sme sa venovali tým výzvam, ktoré súvisia so životným prostredím nielen Európskej únie, ale aj na celom svete. Dosiahnutie týchto cieľov závisí nielen od rady, ale aj od parlamentu a komisie a od spolupráce medzi týmito inštitúciami a spolupráce s našimi kľúčovými partnermi. Snažíme sa pripraviť e, plnenie týchto cieľov formou konštruktívneho dialogu s vami, pán predseda, s vašim výborom, s vašimi spravodajcami, s tieňami spravodajcami a budem úzko spolupracovať s vašimi kolegami a aby sme našu prácu na týchto prioritách zintenzívnili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Takže ďakujem veľmi pekne za váš príhovor a teraz dostanú slovo koordinátori a ďalší rečníci a znovu sa vrátim k môjmu materinskému jazyku, pretože tu už máme teraz aj poslucháčov, ľudí z praxe, ktorí každý deň s našimi zákonmi majú dočinenia, predovšetkým sú tu zástupcovia Porúria, sú tu primátori a viceprimátori. Srdečne vás všetkých vítam. Najradšej by som vám teraz dal aj slovo, ale skutočne aspoň vás týmto spôsobom privítam a poviem, že som rád, že ste tu medzi nami. Teraz sa dostávame k prvému kolu rečníkov. Dostanú slovo koordinátori. Prečítam teraz ich mená nechcem zabudnúť na nieko. Prvý je Richard Seber, potom Jo Leinen, potom Chris Davis, Krista Klaas, Karl-Heinz Florenz, pani Grosted, potom kolega Gerbrandy a na záver dostane slovo Karl Schlüter a Corinne Lepage, ako aj Margita Löfsburg. Títo poslední dvoja boli ešte na dodaní na tento zoznam, ale ešte sa hlási aj pán Prody a týmto ukončujem zoznam rečníkov. Každý má dve minúty Takže začína Richard Zeber, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že pán minister je tu. Má síce nabitý program, predstavil nám veľa iniciatív v rámci svojho programu, na čo sa chce sústrediť. Hovorili ste o ATS, o backloadingu. Možno by ste nám mohli ešte objasniť situáciu hľadne tejto témy na rade. Budeme o tom čoskoro hlasovať aj tu v parlamente. Tejto správe sú tu hlasy, ktorí tento návrh komisie chcú odmietnúť, a to na základe problémov s právnym zabezpečením a s tým problémom tej 21-percentnej redukcie, ktorá práve týmto návrhom, respektíve konkrétnym úsilím priemyselnej lobby sa má dosiahnuť. Som skutočne rád, že ste hovorili aj o skleníkových plynoch s flórom. Doteraz sa tomu nevenovala taká pozornosť. My vieme, keď sa pozrieme na naše vlastné ciele, pokiaľ ide o redukciu emisí CO2, tak jednoducho zabúdame na tieto skleníkové plyny, ktoré predsa len poškodzujú životné prostredie. Takže chcel by som vás požiadať, aby ste sa nevenovali iba problému phasing out, ale aj celkovému základu, dlhodobému zákazu týchto plynov, aby sa vám to podarilo presadiť. Takisto ma zaujíma aj otázka ohľadne vôd. Možno by ste nám v tejto oblasti takisto mohli niečo prezradiť z pracovných skupín rady respektíve povedať niečo o tom, ako chce írske predsedníctvo zabezpečiť, že by sme predovšetkým, pokiaľ ide tieto tri lieky, sa dostali k väčšej ekologizácii. Myslím, že to je dôležité pra, hlavne pre mesta. Myslím, že naši primátori majú takisto záujem vypočuť si informácie o týchto nových prioritných látkach, ktoré by sa mohli potom používať v čističkách, pardon, že by sa odstránili tieto tri látky v čističkách vôd v mestách ako sa chcete na rade k tomuto tematickému okruhu postaviť. Hovorili ste tu takisto aj o vzduchu. Vz, čistota vzduchu v Nemecku ako aj v Rakúsku je problém. Podarilo sa nám dosiahnuť hraničné hodnoty, pokiaľ ide predovšetkým o látky obsahujúce síru. Plánujete túto určité sprísnenie týchto opatrení? Pokiaľ ide o tieto hraničné hodnoty, chcete ich poňahať? Možno by ste nás mohli informovať Predovšetkým ide o Nemecko a Rakúsko, pretože tieto dve krajiny majú s implementáciou týchto predpisov problémy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo Jo Leinen. Ďakujem pekne, pán predseda rady. Vítame vás v našom výbore. Veľmi dobre sa počúvalo to, čo ste tu navrhovali. My len dúfame, že írske predsedníctvo bude skutočne ekologickým, zeleným predsedníctvom. Sa tak zapíše do deň. Mali sme už veľa predsedníctv, ktoré prišli a odišli a ja vám želám, veľa úspechov, aby ste uskutočnili veľa z toho, čo ste predstavili. Chcel by som spomenúť tri veci. Mali sme tu konferenciu v Riu, tu Európska únia sa zaviazala viacerým záväzkom a skutočne tieto SDG e, udržateľné ciele rozvoja. Treba teraz definovať, potrebujeme definícia, urobiť rozhodnutia. Otázkou však zostáva, kde ostáva naša stratégia udržateľnosti, ktorú sme si v roku 2001 stanovili ktorá v 2012 vypršala, jednoducho sa to nejako vytratilo. Takže v rámci tohto znovu oživenia tých cieľov, ktoré sme, o ktorých sme v Riu hovorili, si musí aj Európska únia znovu oživiť túto stratégiu. Ja teším, že 7. UAP sa sústredí na ťažiskové témy. My už sme v parlamente to do istej miery predpripravili správou z vlastnej iniciatívy a dúfam, že tie ťažiskové body implementácia a integrácia do iných politických oblastí sa nám podarí uskutočniť. Skutočne by sme vítali, ak by Rada ministerstva pre životné prostredie sa stretla s ministerskou radou, teda radou ministrov pre energiu, aby sa dohodli na ciele, pokiaľ ide o obdobie do roku 2030. Tu je jedna otázka. My sme podporovali tri ciele, tak ako to je teraz, a nie len iba jeden, Myslím, že tre ciele sú dôležité predovšetkým, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje energie, aby sa to celé nejako nerozplynulo, pretože potrebujeme jasný cieľ pre priemysel do roku 2030 ohľadne obnoviteľných energií. O tom by ste sa mali s ministrami pre energetiku dohodnúť. A posledný bod, ten sa skôr týka toho 7. EAP tam ide o otázku týchto tém, ako je ochrana pôdy. Myslím, že to potrebujeme v Európskej únie. Potom prístup k spravodlivosti, vymožiteľnosť práva, čo je veľmi dôležité. Podpísali sme všetci patričný dohovor a teraz by sme ho mali aj implementovať. A potom ešte, pokiaľ ide o integráciu bezuhlíkovej stratégie. Takže na rade skutočne máte teraz veľa povinnosti, pretože niektoré členské štáty vám budú pravdepodobne odporovať. Ďakujem veľmi pekne, Jo. Ďalším rečníkom je Chris Davis. Ďakujem pekne, pán predseda, len veľmi stručne dve veci. Keďže Jirské, odkedy Jirské predsedníctvo prevzalo žezlo, ceny uhlíka sa prepadli na najnižšiu možnú cenu. Je to vaša vina? Áno, samozrejme viem, spomenuli ste ten návrh backloadingu. Zdá sa, že to vyvolal veľký rozruch a úprimne si myslím, že to v podstate len také malé pohrávanie sa s niečím, ale chceme zachovať trhový mechanizmus, ktorý momentálne totálne kolabuje a máme problémy v parlamente, ale myslím, že na rade budete mať ešte väčšie problémy. Čo s tým chcete spraviť? Druhá vec sa týka Eh, CITES Uh, sú konferencie, uh, členské štáty tam prídu, ale len ako sami za seba. Síce máme koordinačné stretnutia, ale nevystupujeme jedným hlasom. A myslím si, že je potrebné koordinovať naše stanoviska, aby sme mali silnejšej pozícii, pretože nemyslím si, že je niečo horšie, ako to, keď povedia, že EÚ sa jednoducho zdržalo niektorých vecí a nevyjadruje sa k ním. Závisí to aj od dohôd s našimi partnermi. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem pánovi ministrovi za predstavenie programu na najbližšieho pol roka a teším sa na spoluprácu s viacerými, vo viacerých témach. Mám niekoľko otázok k ETS a politike boja proti klimatickým zmenám. Tam sa spomenul backloading pre ETS. Neviem, či to je až také ťažké na rade, pretože iba, stačí presvedčiť už iba jednu krajinu a to je Nemecko. Takže v tomto prípade ja by som zameral tú otázku trošku viac. Ako presvedčíte Nemecko, aby súhlasil? Ako vysvetlíte Petrovi Altmajerovi, že kompromis medzi áno a nie ktorý vedie k zdržaniu sa, znamená furt nie. A myslím, že Peter Almayer to pochopí. Takže v tomto zmysle sa pýtam, neviem, ako s ním chcete hovoriť s Petrom. Altmajerom. A tak ako tu povedal Chris, ide o backloading. V podstate je to iba taký návrh, ako zachrániť ETS, ale ďalší krok je to, že potrebujeme štruktúrálne opatrenia. Ako chcete viesť tieto rozhovory o štruktúrálnych zmenách ETS, aby sme netrvali iba na tom backloadingu, aby sme to neodložili na neskôr, lebo keď nič nespravíme o dva roky, máme zase problém potom politiky boja proti klimatickým zmenám. Uvedomujem si, že 22. a 23. apríla máte neformálne stretnutie rady, ale Európe uniká čas, plinie čas. Ban Ki-moon v Dohe oznámil, že bude vyzývať medzinárodných lídrov, aby sa stretli v septembri 2014 a diskutovali o tom, ako premostiť rozdiely medzi tými dvoma stupňami a záväzkami, ktoré sú na stole a nestačia a v podstate vždy sa e, čaká, že EU priniesie 30%, pričom my ťažko zvládame aj tých 20%. To už bude v septembri 2014. Ako chcete zabezpečiť to, že rok po vašej neformálnej rade Európa dosiahne viac ako teraz, lebo vieme, že tu budú európske e, parlamentné voľby, čiže ten rok sa stratí, ale svet od vás čaká, že povediete. A potom v 2015 o rok neskôr EU musí byť pripravené na balík po roku 2020. Ak nevyužijeme naozaj veľmi citlivo týchto 6 mesiacov, tak e, sa hrnieme do problémov z toho, že nebudeme ani v 2014 pripravení na to, čo treba spraviť do roku 2020, ani v roku 2015 na to, čo treba spraviť spraviť po roku 2020 a vzhľadom na medzinárodný pokrok, čo teda mienite spraviť v tejto veci? Ďakujem pekne a slovo dostáva pán minister. Uh, môžete zareagovať. Ďakujem pekne k otázke backloadingu a ostatných vecí, ktoré tu zazneli. Uh, Ide tu o objasnenie systému smernice obchodovaní s emisiami, tak aby Európska komisia mohla prispôsobiť harmonogram aukcií jednotlivých obchodovacích období na to, aby mohol sprav- riadne fungoval tento trh. Potrebujeme na to dohodu v prvom čítaní s Európskym parlamentom na a hoci pozmeňujúce návrhy smernice ETS obsahujú iba 21 slov, predpokladám, že dosiahnutie dohody e, v tom, tejto veci bude veľmi zložité a bude veľkou výzvou. Niektoré členské štáty už teraz vyjadrili výhrady voči samotnému backloadingu ako takému. A my tie pozmeňujúce návrhy by to mali uľahčiť e, a viem o tom, že niektoré členské štáty a niektorí E, majú svoje vyhranené názory, e, niektoré ešte nie, takže chcel by som vyzvať členské štáty, aby čo najskôr ukončili e, svoje interné diskusie a vyjadrili sa jednoznačne, či sú za alebo proti v súvislosti s otázkou Richarda o florových skleníkových plynoch. Návrh tu bol z novembra prehodnotiť na z roku 2006 s cieľom posilniť úsilia na zníženie e, emisí skleníkových plynov s obsahom flóru. E, kombinácia politík sa tu navrhuje, vrátanie rozšírenia rozsahu pôsobnosti, nariadenia, rozšírenia možnosti e, zachytávania týchto plynov a postupného odborávania použitia flórových plynov do nových zariadení a vrátanie zákazu týchto látok v chladiacich zariadeniach, zákaz použitia chladiacich látok pre údržbu a opravu už existujúcich chladiacich zariadení. Čiže to je problematika, ktorú, všetku, ktorú sa chceme zaoberať. Je to veľmi zložitá otázka. Napriek tomu sa budeme snažiť uľahčiť pokrok a pokroč pokročiť vpred v tejto veci v maximálnej možnej miere. Čo sa týka kvality ovzdušia, tu uh, riešim otázku uh, prostredia, uh, kvality ovzdušia v prostredí miest na neformálnom stretnutí. Budeme hovoriť o tom, ako naše mestá môžu byť akýmsi testovacím priestorom na novú agendu a budeme mať aj súťaž tzv. ekologického hlavného mesta Európy, ktorú navrhuje komisia, takže dúfam, že tam budeme mať dobrú diskusiu na našej neformálnej rade. Čo len hovoril o viacerých veciach v súvislosti s Rio plus 20 na medzinárodnej úrovni E, máme pred sebou obrovský kus práce, o ktorej som hovoril. Snažíme sa na medzinárodných fórach a EU fórach riešiť mnohé otázky, vrátanie e, cieľov udržateľného rozvoja. Sme radi, že pracovná skupina o STG bola ale nedávno vytvorená, konečne teda, a Irsko prispeje k tejto spolupráci aj cez nášho veľvyslanca v New Yorku, ktorý je členom tejto skupiny. E, čo sa týka e, vystúpenia EÚ UNEPu zasadnutia v Nairobi budúci mesiac bude naozaj veľkou výzvou, to priznávam je veľmi dôležité, aby sa tam dosiahla dohoda na mnohé témy a pre všetkým nové štruktúry riadenia UNEPu, príprava na vytvorenie vysokého politického fóra udržateľom rozvoju OSN na svojom prvom stretnutí v septembri 2013 to, na to budeme takisto pripravovať stanovisko EÚ ešte počas nášho predsedníctva. Myslím si, že v tejto fáze by prioritou by mal byť 7, 7 NEP a čo sa momentálne pripravujeme to mm, Viem, že to bolo v minulosti zaujímavé a teším sa na spoluprácu e, s ďalšími a budem vychádzať e, z tých prác, ktoré už boli odvedené. Je to naozaj vlajková iniciatíva Evského predsedníctva, ako určite viete. Takisto ste hovorili e, nielen vy, ale viacerí otázku klimatických zmien do roku 2030 a mieru našich ambícií. My dúfam, že o tom budeme diskutovať na našej neformálnej rade v apríli. Takisto budem viesť e, program tak, aby ľudia mali možnosť hovoriť o tom, akú, aké ambície chceme mať v budúcnosti a kam sa chceme dostať v budúcnosti našimi ambíciami a cez obed budeme hovoriť s ministrami pre energetiku na túto tému, tak aby sme mali integrovaný prístup, čiže životné prostredie a energetika na túto tému. Úzko spolupracujeme s komisiou pri príprave zelenej knihy o medzinárodnej klimatickej agende. Dúfame, že bude základom diskusie tejto neformálnej ministerskej rady. CITES, o ktorom hovoril Chris Davis, je bežné, že EÚ by malo hovoriť jedným hlasom a Irsko má v úmysle spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa dopracovali k spoločnom stanovisku o všetkých témach, skôr ako e, pôjdeme na stretnutie v Bangkoku a dúfam, že dosiahneme značný pokrok v týchto veciach. Mm, v rámci EAP, ktorý spomenul Joe, chceme spolupracovať so všetkými členskými štátmi na túto tému. Chceli by sme vývoj, ktorý súvisí s touto nedorešenou otázkou, už pomerne dlhú dobu e, v rámci 7. nebu. To je asi všetko. Takže prejdeme k druhému kolu otázok. Najskôr má slovo Karlen Florence na dve minúty. Ďakujem, vážený pán predseda rady. Teším sa, že ste medzi nás dnes prišli sme starí známi a aj vzhľadom na veľmi prominentnú delegáciu z Porúria e, som požiadal o slovo. Mám tu kolegov, s ktorými som v minulosti pracoval. Nechcem vás vyzvať k tomu, aby ste nám prekladali každý deň novú správu, tak ako to robí komisia. Chcem vás však požiadať, aby ste angažovanejšie dbali o to, aby to, na čo sa tu dohodneme, aby sa naozaj aplikovalo v celej Európe, pretože kamkoľvek prídeme, pýtajú sa ma na rôzne výklady, napríklad e, dolné Porinie a Holandsko, alebo Nemecko, Taliansko, alebo aj mnoho iných regiónov a krajín. Nechcem tu vytvárať žiadne spory. Je to naozaj na zaplakanie. Chcem vás požiadať, aby ste so svojimi kolegami dbali o to, aby sa robilo menej možno, ale lepšie keď počúvam, že onedlho by sme mali vyvinúť eh, aj nový požiarný alarm iba preto, že niekde nejaká rodina si e, zapálila grill v obývačke, tak to už je naozaj úplný koniec. Nemôžeme predsa reagovať na každú jednu hlúposť, o ktorej sa dopočujeme. Mm. Dozvedel som sa, že írske predsedníctvo má veľké obavy, že možno smernica o automobiloch pod vplyvom e, výrazného tlaku lobbystov by sa mohla výrazne zredukovať a zoslabiť. Ďakujeme. François Groste, dve minúty. Alors, je ne suis pas du tout... Ja som sa vôbec nesúladila s Hans Florencom ale v skutočnosti vám chcem povedať toľko, pán minister, že Áno, skôr ako budeme mať veľmi ambiciózny program, najprv treba dohliadnúť na to, aby ekologická európska legislatíva sa uplatňovala a to správne. Áno, vždy e, sa snažíme ísť vopred e, a neriešime to, čo už bolo odhlasované, vyriešené. Sú tu, áno, vieme, prečo sú také nízke ceny uhlíka, pretože toto je bezprecedentná e, kríza. A mňa predovšetkým trápi to, že podniky, priemysel potrebuje stabilitu a právnu istotu a najväčšie obavy vzniknú vtedy, keď náš parlament stále spochybňuje to, čo už bolo odhlasované a schválené a vždy chce ísť desiť ďalej, bez toho, aby vôbec vedel, či to, čo predtým bolo schválené, sa vôbec rešpektuje. Ja by som naozaj vás chcela upozorniť na túto otázku. A keď hovoríme o ETS, áno, samozrejme, e, stále viac v určitých členských štátoch sa vraciame k um, energii z tuhých palív, to znamená z uhlia. Mm, neviem, e, pán minister, predseda Rady pre životné prostredie, máte v úmysle sa pustiť do veľkej otázky, veľmi citlivej a ťažkej otázky zachytávania a uskladňovania CO2, ktoré to by mohla byť možno e, odpoveď na otázku používania tuhých palív, to znamená uhlia. Ďakujem pekne. Pán Grebrandy, e, ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán minister, za vaše vystúpenie. Ak dovolíte, mám niekoľko otázok. Jedna sa týka ETS a leteckej dopravy. Teraz by sa malo pracovať e, na úrovni ICOA, ICAO. Pardon. A predpokladám, že úloha USA bude dosť významná. Viem, že Írsko z historického hľadiska má veľmi úzke vzťahy s eh, Spojenými štátmi americkými, eh, preto by som vás chcel požiadať, aby ste využili tieto vzťahy z USA, aby ste eh, dosiahli úžasnú dohodu z ICOA. V marci, keď budete hovoriť s príslušnými aktérmi na úrovni COP, aby ste sa snažili lepšie koordinovanie, pretože v minulosti e, to nebolo veľmi dobre koordinované stanovisko EÚ a USA, a pritom máme rovnaké ciele. Ďalej, druhá otázka sa týka SPP. Práve teraz náš výbor AGRI dosť výrazne zoslabil e, väčšinu návrhov zo zelenenia, respektíve z ekologičtenia, z strany komisie a taktiež minister poľnohospodárstva urobia to isté. Chcem sa preto opýtať, či Rada pre životné prostredie bude nejakým spôsobom zasahovať do tejto diskusie na rade o SPP. Pretože ak nie, nikdy sa nám nepodarí splniť eh, naše cieľe v oblasti klímy a biodiverzity, ktoré sme si stanovili. A pritom Rada pre životné prostredie za to taktiež nesie zodpovednosť ďalej. Po tretie, čakáme na plastickú stratégiu a stratégiu o plastoch z Európskej komisie. Dúfajme, že tam budú aj úpravy o opätovné využívaní e, iglitových tašiek. Viem, že Írsko má v tomto smere veľmi dobré skúsenosti. Dúfam, že to využijete aj na rade. Ďalej je STG. A ak sa nemýlim, e, údajne sú na e, komisii vnútorné spory medzi e, zastavcami životného prostredia a zastavcami rozvoja. Môžete nám mm, túto vec objasniť nejak ďalej? Ďakujem pekne, Karl Schlüter. Ďakujem. Budeme mať e, na programe to. tu demontáž lodí. Chcem sa však opýtať na ľahké užitkové vozidla. Ak sa to správne urobí, bude to dobré aj pre podniky, aj pre životné prostredie, aj pre spotrebiteľov, e, pretože každá jedna faktúra e, za e, bežné udržbárske práce sa zníži, ak tento návrh bude dobrý. Jeden. Musíme sa snažiť o eh, znižovanie dokladov eh, nákladov. Milióny údržbárov eh, a stolárov sú zanepráznení v Európe a pritom sa venujú niečomu úplne inému. Ako o čom tu hovoríme my. Ďalej, čo sa týka rokovania o klíme a príprav, stretnutí v Polsku a tak ďalej. Bola tu tendencia toho, že keď prídu ministri na tieto schôdze, eh, hovoria medzi sebou navzájom. A nakoniec eh, sa dohodnú iba sami medzi sebou. Bolo by lepšie, keby sa však dohodli aj s tými, ktorí sú mimo tohto uzavretého klubu. Eh, myslím, že by sa tým dosiahlo viac. Bol by som rád, keby ste možno prišli s nejakým riešením takéhoto prístupu, pretože by to zglobálnilo dopad takýchto dohôd. Ďakujeme. Corinne Lepage. Le ministre. Ďakujem pekne, pán minister. Vítajte medzi nami. Mám dve otázky. Predovšetkým, čo sa udeje s textom, o ktorým hlasoval parlament OGM v rámci prvého čítania, pretože zdá sa, že komisia sa rozhodla začať všetko odznova, ak som, ak som tak správne pochopila to zložité oznámenie, ktoré bolo zverejnené včera, alebo informácie, ktoré boli zverejnené včera. To znamená, ako to vyzerá. A druhá otázka. Rátate s tým, že by ste chceli ovplyvniť komisiu v tom, aby boli prijaté opatrenia o určitom počte výrobkov, kde je už uznaná ich toxicita. Hovorím tu konkrétne o toxických látok, e, e, ktoré nedávno boli potvrdené ako toxické, napríklad bisfenol. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostáva i hneď Krista Klas, pretože som ju už raz prehliadol a musel som sa e, mnohokrát ospravedlniť. Áno, pán minister, hovorili ste tu o o konferencii. E, e, ja viem, že v júli plánujete aj svoju vlastnú konferenciu potom chcete odovzdať túto štafetu ďalej litovskému predsedníctvu. Dúfam, že sa vám podarí vniesť eh, trošku svetla do tejto tmy. Musíme tu zohľadňovať eh, nové faktory a faktor ILOK eh, je niečím objektívnym. Teda chcem vás vyzvať tomu, aby ste zohľadnili výsledky výskumu. Máme tu stratégiu 2020, máme obnoviteľné zdroje energie, ktoré sme podporovali a vidíme, že keď sa naplní návrh komisie, už to hneď aj znižujeme. A to, čo povedali kolegovia Karlans Florenza a François Grostet, eh, chcem povedať aj ja, je potrebné, aby sme eh, stavili na zodpovednosť, aby sme sa mohli spolahnúť na to, že sa to bude eh, dodržiavať. Politika polospodárstva, tam hovoríme o ekologickej ploche pozornosti, ktorá sa má stihnúť z produkcie v dobrých klimatických podmienkach, ktoré našťastie v Európe máme. A na druhej strane my eh, hovoríme v duchu obnoviteľných zdrojov energie, eh, či chceme staviť na paliva alebo na jedlo. Vidiecké oblasti, eh, tam je téma rozvoja vidieka taktiež veľmi e, e, relevantná, takže nesmieme zabúdať na žiadne regióny. Ďakujeme pekne, pani Klas. Teraz na druhú stranu pani Ulskok. Ďakujem. Ďakujem aj za slovo. Ďakujem, že ste prišli, pán minister. Vypočuli ste si mnoho otázok a vlastne e, celé spektrum tém tu už bolo pokryté. Ešte raz opakujem svoj úvod. E, Ďakujem, že ste prišli. Je potrebné niektoré body zopakovať. Vidíte, že mnohí poslanci tu výbore na mnohých veciach záleží. Chce sa vyjadriť niektorým bodom aj sama za seba e, systém ETS. Tu sa o tom diskutuje vo všetkých politických skupinách veľmi živo. súvisí s kiotským protokolom. Nie všetky krajiny pracujú v duchu tejto dohody. E, Nové krajiny využívajú túto dohodu, ako napríklad Čína, Južná Kórea, Kalifornia. Systém sa postupne začína šíriť a Preto e, musíme sa snažiť dosiahnuť rozumný kompromis. Tak ako aj mnohí iní, aj mňa by zaujímalo, ako plánujete získať podporu pre e, toto e, postupné odkladanie akcií, aukcií kvót tak aby sa celý systém nerozpadol a aby sa predsa len podarilo postupne znižovať emisie CO2. Ďalšia otázka. Týka sa to emisí CO2, ľahkých užitkových vozidiel a osobných automobilov. základný predpoklad, z ktorého sa vychádza pri emisiách CO2, ktorý súvisia s nákladmi. To všetko sa zmenilo, čísla sa zmenili a to dosť výrazne v porovnaní s tým, keď sa prijímali pôvodné rozhodnutia pred niekoľkými rokmi. Teda predpokladá sa, že sa vtedy nepoužili správne čísla, že boli mylné tieto údaje. Isté, že dajú sa teraz zaviesť výnimky do existujúceho systému, nemusí sa všetko meniť. Ale znamenalo by to, že sa budeme orientovať eh, podľa veľmi štedrých eh, čísel a nedalo by sa potom zohľadniť eh, to, čo práve prebieha na pracovnom trhu a kríza. Ďakujeme pekne. Kolega Prody. Grazie Presidente e grazie anche signor Ministro per la sua presenza. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán minister, že ste prišli. Ak dovolíte, mám dve otázky. Jedna z nich sa týka emisí skleníkových plynov. Na rozdiel od kolegyne. Ja chápem kiotský protokol tak, že sa nedosiahol pokrok po vyhlásení Bady, kde sa hovorilo o tom, že pojem zodpovednosti je odlišne vnímaný a to by znamenalo, že Celý tento koncept spravodlivosti vlastne nie je zakotvený v zmluvách zatiaľ aspoň. Myslím si teda, že musíme zmeniť celý systém ETS, tak aby sme začlenili do neho aj túto požiadavku, aby to bolo spravodlivejšie. To je prvá vec. Ďalej po druhé. Máme dočinenia s globálnym oteplovaním a klimatickými zmenami, ktoré už vedú k dosť výraznému eh, ničeniu životného prostredia. Nesmieme už strácať ani sekundu. Musíme sa snažiť chrániť našu pôdu. Je to skutočne veľmi naliehavá a neľahká úloha som šokovaný z toho, že spoločná politika polnospodárstva eh, sa vôbec nezameriava na tento problém. Myslím, že je naozaj je mimoriadne naliehavé a nevyhnutné zabezpečiť eh, eh, veľmi nízku koordináciu v tomto smere. Ďakujeme. Týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov. A teraz na záver dávam slovo pánovi ministrovi, nech sa páči. Ďakujem pekne za vystúpenie a za otázky, ktoré ste položili. Myslím si, že Karl hovoril o veľmi dôležitej otázke. <clears throat> Myslím o tom, že plešavie. Ja teda neviem, ja v tomto ho asi uh, predbehnem a dúfam, že neskončíte tak ako ja. Čo sa týka implementácia, presadzovania, to je kritická otázka eh, environmentálnej legislatívy a súhlasím s vašim vyjadrením a e, pani poslankyňa povedala to isté. V rámci 7. rámcového programu je to veľmi dôležité práve väčšie presadzovanie a implementácia už existujúcej environmentálnej legislatívy EÚ. V Írsku máme problém, mali sme problém s tým, aby to ľudia pochopili, ale aj problém s tým, aby sme zaviedli potrebné štruktúry na lepšie presadzovanie environmentálneho práva a stanovili sme E, samotný odbor pre presadzovanie environmentálneho práva a e, naozaj sa to osvedčilo. Ak by nebolo EÚ, e, tak by členské štáty nedodržiavali dobrú environmentálnu osvedčenú prax nechránili by životné prostredie. Myslím si, že to je niečo, čo sme vždy uznávali, oceňovali a myslím si, že je dostatok dôkazov viditeľných pre všetkých, takže chcem vás vyzvať k tomu, aby ste v rámci 7. rámcového programu trvali na tom zameraní, ktorý tam je. Je to jedna z kľúčových oblastí, ktorou je práve lepšie presadzovanie, implementácia a monitorovanie uplatňovania existujúcej legislatívy environmentálnej a teším sa aj na, a v súvislosti aj s partnerskými dohodami e, na tieto témy. Čo sa týka ETS, vo všeobecnosti, už som to spomenul predtým, je to dosť technická oblasť. Určite parlament e, a Európa sa musí rozhodnúť, či chceme ETS alebo nie. A keď nebudeme mať ETS, akú máme alternatívu? Takže určite vy máte svoju úlohu, ktorú musíte zohrať inštitucionálnu pri rozhodovaní o týchto veciach. Je to veľká výzva keď nevieme presne, aká je alternatíva. Dobre, systém už máme, ten môžeme zrušiť, ale máme nejakú inú alternatívu. To bude predmetom diskusie v nadchádzajúcich týždňoch aj v súvislosti s tými pozmeňujúcimi návrhmi alebo s tou novelou, ktorú máme pred sebou. Kolega spomenul veľmi úzke vzťahy so Spojenými štátmi. Áno, máme 40 miliónov írskych Američanov, alebo teda ľudia, ktorí tvrdia, že sú Íria, žijú v Spojených štátoch, takže overujeme to každý rok na Deň svätého Patrika. Uh, ale ja určite mám v úmysle mať intenzívnejší, je veľmi intenzívne rozhovory niekoľko niekoľkodňové, keď pôjdem do Spojených štátov ako predseda eh, Európskej únie. Chceme dosiahnuť pokrok eh, v obchode EU-USA, ale samozrejme aj tieto veci, o ktorých ste vyhovorili v súvislosti s agendou boja proti klimatickým zmenám otestujeme nový záujem prezidenta Obamu o otázky klimatických zmien. Možno v tom druhom volebnom období dosiahne väčší pokrok ako v prvom e, čo sa týka tých záväzkov, ktoré povedal pri predchádzajúcich príležitostiach a možno dosiahneme e, výsledky. Hovorili ste o spoplatňovaní e, za používanie plastov a o úspechoch Myslím si, že už máme 10-ročnú skúsenosť v tejto oblasti a môžeme ukázať, ako ten poplatok, ktorý sa dá dať na určité veci, má veľký dopad na zmenu správania sa občanov, ale predovšetkým dopad na životné prostredie. Ale takisto je to aj príspevok k efektívnemu využívaniu zdrojov, čo sa týka igelitových tašiek. A myslím si, že e, v tejto, tomto návrhom sa posunieme pred, budeme vychádzať aj z našich skúseností. Ďalšie oblasti, ktoré tu spomenuli sa ohľadom ekologizácie SPP. E, Prístup komisie ekologizácii prvého piliera zavedením troch štandardných kritérií ekologizácie, ten všetci schválujú, ale sú tu rozdielne názory, čo sa týka percent flexibility a tých spúšťačov, kritérií, ktorí spúšťajú túto ekologizáciu, takže určite potrebujeme flexibilitu v niektorých prípadoch, ale tu závisia ľudia od topografické charakteristiky, od zemepisnej charakteristiky, ale názory tohto výboru na ekologizáciu sú veľmi známe v belgickému predsedníctvu a určite e, sa zapájame s ministrami do polnohospodárstva aj teraz e, mojim kolegom, ktorý bol bývalým európskym poslancom a ktorý má veľmi dobrú, veľmi dobré výsledky v oblasti polnohospodárstva. Ja s ním spolupracujem a hovorím o tom, že e, je potrebné ekologizovať SPP a zistíme, aký pokrok môže on dosiahnuť a čo môžeme dosiahnuť spolu pri príprave kompromisov, ktoré by boli priateľné pre všetkých. Pani Lapajš spomenula otázku geneticky modifikovaných organizmov. Áno, hovoríme, oceňujeme si e, významné úspechy dánskeho predsedníctva v tejto veci, ale veľmi ťažké sa dohodnúť. A pozreli sme si naše priority na 6-mesačné obdobie a nevedeli sme e, tam nejaké znaky dohody. E, napriek tomu, že Dánsko dosiahlo obrovský pokrok, máme 120 pracovných skupín, ktoré budú pracovať pol roka. Uvidíme, či sú tu možnosti a kde je možné sa dohodnúť v rámci priorit. Počas nášho predsedníctva nemáme dohodnuté stretnutie na túto tému, ale prehodnocujeme to. Čo sa týka otázky Kristy Klas, naplánovali sme 9 stretnutí pracovní skupiny orientačnú diskusiu na rade v tejto súvislosti, takže dúfam, že dosiahneme nejaký pokrok v tejto veci. Marita Alsbruck, E, diskutujeme na rade so Švajčiarskom o prepojení ETS a navrhujeme, podob, zvažujeme e, podobný program aj pre Austráliu. Budeme o tom hovoriť v piatok a dúfam, že sa tým posilní ETS. Kyle, môj priateľ Karl Sližo takisto spomenul, Uh, úroveň ambícií v súvislosti s ľahkými vozidlami, a malými dodávkami. Vy ako e, vaša skupina takisto musíte presvedčať kolegov a držím vám palce, aby ste boli ambiciózni. Myslím si, že vždy to tak je, že nie je niečo za niečo. Niečo získate a niečo musíte dať. Takže spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia e, dosahujú značný pokrok. My takisto a dúfam, dúfam, že hoci tá miera ambícií je subjektívna v závislosti od toho, ako sa na to pozeráte, myslím si, že sa vieme spoločne dohodnúť, pretože potrebujeme dať priemyslu istotu a potrebujeme mať istotu aj pre životné prostredie. A ak sa dohodneme v priebehu najbližších šiestich mesiacoch medzi zamestnancami, predstaviteľmi priemyslu, zástupcami ochrany životného prostredia, myslím, si, že sa na viacerých veciach dohodneme, alebo tie veci, na ktorých sa dohodneme, ich bude viac ako na tých, na ktorých sa nedohodneme. Súhlasím s vami že Európska únia nevystupuje vždy jednotne na medzinárodných konferenciách jedným hlasom a určite sme asi v Dohe nevystupovali najjednoznačnejšie až do poslednej chvíle. A nemalo by to tomu tak byť, ja viem, ale myslím si, že sme sa poučili z týchto skúseností a dúfam, že keď v budúcnosti pôjdeme na medzinárodné konferencie, tak už sa to nezopakuje. Myslím si, že to je niečo, z tejto skúsenosti by sa má Európska únia práve poučiť týmto smerom. Samozrejme, to nie je spôsob, akým postupovať. V maximálnej možnej miere musíme vystupovať jednotne. Mm, Lebo e, v podstate to môžeme dohodnutým postupom. Možno to nemusí byť jednotný postup, ale minimálne dohodnutý postup. Pán Prody hovoril o väčších ambíciách, ktoré potrebuje mať Európska únia v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám. Áno, ja uľahčujem diskusie, sprostredkovám diskusie počas nášho predsedníctva, aby sme videli, nastavili si mieru ambícií a nastolujem to na e, program ministrov pre energetiku aj pre životné prostredie, aj na neformálnom stretnutí v apríli. Dúfam, že nám to pomôže e, zistiť, aké sú pozície jednotlivých členských štátov, ako oni vnímajú milníky a ako by chceli nastaviť ambície do budúcna. A Určite máte pravdu eh, v tom, čo chcete dosiahnuť, ale myslím si, že všetci musíme mať na pamäti aj to, že v kontexte budúcich medzinárodných rokovaní sme zodpovední, vlastne máme na pleciach len možno nejakých 11, 12, 13 emisí skleníkových plynov. Sme tí dobrí a chceli by sme samozrejme pozbudiť druhých, a rok 2015 je naozaj veľkou výzvou. Hoci sme lídrami, vedieme, možno by sme mali viesť ešte lepšie, ešte viac, ale v konečnom dôsledku, ak to myslíme naozaj vážne s tým, aby sa k nám pridali všetci ostatní aktéry do roku 2015, tak máme pred sebou obrovský kus práce, aby sme ich presvedčili, aj to veľká výzva. A zároveň chceme zabezpečiť, aby Európska únia bola konkurencieschopná aj v kontexte s ostatnými, ktorí doteraz nechcú nejak zmysluplne riešiť tieto ambície. Otázka spoločnej a diferencovanej zodpovednosti v kontexte medzinárodných rozhovorov E, do roku 2015 by to malo byť podpísané. To je veľkou výzvou našich rokovaní. Spravíme všetko, aby sme dosiahli túto ambíciu, ako sme si ju nastavili, ale generálny tajomník OSN povedal v Dohe, že ak v 2014 sa stretnú e, predstavitelia vláda štátov a v príprave na 2015 Eh, je to dobrý krok a určite o tom bude hovoriť aj náš pán minister, keď sa v Maci stretne s prezidentom Spojených štátov. Eh, zmena správania sa, to ako tu povedal kolega, zmena správania sa, ako zvýšiť ambície. Ja si myslím, že my v Írsku sme eh, potvrdili tým spoplatnením igalitových tašiek aj otázke motorových vozidiel, E, sme, iný, máme iný systém zdaňovania motorových vozidel, ktorý je ekologickejší. 80 aut, ktoré boli predávané pred 5-6 rokmi, e, sa predávali podľa veľkosti motora. A 80 predaja a od roku 2012 alebo 2011 nepreorientoval e, predaj na autá s nižšími emisiami a to znamená tie autá, ktoré e, majú nižšie emisie, e, keďže sme nastavili náš daňový systém iným spôsobom, tak sme vyzvali ľudí k tomu, aby robili niečo pre životné prostredie. Sú to autá s nízkymi emisiami a zároveň sú to kvalitné autá. Čiže naše environmentálne cieľe môžeme dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Môžeme sa jeden od druhého učiť, ale skúsenosti na všetkých členských štátov Eh, môžeme spojiť tu v týchto inštitúciách a mali by pomôcť navyšiť tú vieru, mieru ambícií, akú sme si stanovili, napríklad čo už si eh, florové, skleníkové plyny, motorové vozidla, ľahké užitkové vozidla. Ide o to, aby sme zvyšovali mieru ambícií eh, napriek tomu, že tie niektoré veci, o ktorých hovoríme, ešte nepodporujú všetci na svetovej scéne. Ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne za zodpovedanie týchto dôležitých otázok. Ja by som vám chcel len popriať všetko dobré v nasledujúcich šiestich mesiacoch. My očakávame, že tieto vaše programy splníte a že v tých rozhodujúcich otázkach skutočne urobím, zaznamenáme pokrok, tam, kde sa predovšetkým meria dôveryhodnosť a pokiaľ ide ETS, tak dúfam, že to bude fungovať v Európe pokiaľ ide o túto zložku, tak tam dúfam, že nájdeme spoločný hlas a tie spoločná vôľa, tak tam sa dá aj dohodnúť. My sme spolu zodpovední a týka sa to tak parlamentu, ako aj rady a vášho predsedníctva. Dúfam, že sa to celé nám podarí nasmerovať tak, aby to išlo správnym smerom, aby sa opravili tie veci, kde boli chyby. A Kolega Karl-Heinz Florenz hovoril zase o tom, aby sme sa sústredili na dodržiavanie zákonov a implementáciu zákonov. Máme tu pána Štojbera, ktorý, je, ktorý dohľadá na to, aby sa plnili ciele, aby nás byrokracia jednoducho neprevalcovala a dúfam, že v tejto oblasti aj a teda aj tu zaznamenáme pokroj. Ďakujem veľmi pekne, želám všetko dobré. Ak sú z vašej strany nejaké otázky, problémy, my sme vždy otvorení, vítame spoluprácu z vašej strany, takže želám veľ, veľa šťastia a to šťastie skutočne potrebuje človek. Nech sa páči, ďakujem. So, damit sind wir auch schon ans Ende der Tagesordnung. A tým sme sa dostali na koniec dnešného programu. Vidíme sa zajtra o 10. Pokračujeme z ETS Backloading. Koordinátori začínajú už o 9. Ďakujem, dovidenia.